Uh, good morning, ladies and gentlemen. Slowly. Kolegovia, pomaličky by sme začali, schádzame sa postupne, jeden po druhom. Keď budeme mať 10 poslancov prítomných, môžeme začať. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Wild is even much more. So let us start our meeting. Uh, yesterday, yesterday afternoon, we've got. A... Včera večer sme mali seminár o digitálnej agende v priebehu troch a pol hodín, ktorý bol určený nášmu výboru, ale aj iným výborom. Bolo to veľmi zaujímavé. Teda to boli tie prvé tri a pol hodiny z celkových eh, zhruba 12 hodín energetického fóra. Teraz začíname našu schodzu výboru v štyroch častiach, eh, dve dvojdňové schôdza, teda jedna dvojdňová schôdza, eh, celkovo 4 sloty, celkovo 14 hodín. Návrh programu máte vo svojich zložkách. Ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať tento program za schválený v bode rôzne Budeme preberať eh, veci až vo štvrtok večer. Ďalej oznámenia predsedu. Bod 2. Program by sa mal obohatiť o bod 14a vo štvrtok. Ak dovolíte, venujte mi eh, trochu pozornosti, je to naozaj dôležité, bod 14a na programe úprava smernice o kvalite paliva a taktiež o smernici o obnoviteľných e, zdrojoch a taktiež e, zmena nepriamého využívania pôdy, e, rokovania o aktuálnom stave druhého čítania. Prečo zaraďujeme tento mimoriadný bod na program? My ako výbor ITRE nemáme vplyv na druhé čítanie. Gestorským výborom je výbor Envy, ale máme spravodajcu. Spolupracovali sme s výborom Envy v prvom čítaní a preto chceme tiež nejakým spôsobom ovplyvňovať toto dianie, pretože máme veľmi jasné stanoviska nášho pohľadu e, z nášho výboru. Teda pán Bernard Langen ktorý nahradil pána Vidala Quadrasa ako náš spravodajca, vás bude informovať o aktuálnom stave v druhom čítaní, pretože celkom iste náš výbor ITRE si bude želať ovplyvniť aj druhé čítanie na základe jedného postupu Môžeme sa aj zúčastniť stretnutia výbore Envy, môžeme potom predkladať pozmievacie návrhy. Dokonca je to našou povinnosťou v tomto prípade teda. Toľko teda doplnok do programu bod 14a na zajtra. Bod 3 na našom programe schválenie zápisníc máte v zložkách obsiahnutú zápisnicu z 17. novembra 2014. Ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Zase, že žiadne námietky nie sú. Teraz prejdeme k bodu 4. Predsedníctvo Rady Európskej únie návšteva pána Andrisa Matisa, lotyšského ministra dopravy. Teda zahrňa to aj oblasť telekomunikácií a IKT. Pýtame pána ministra. Tešíme sa, že ste medzi nás prišli, pán minister. Pán Matis, bude prezentovať priority prezadníctva o telekomunikáciách a IKT. Máme naplánovanú zhruba hodinu 15 minút na túto časť schôdze, na túto diskusiu a tak ako býva zvykom, také trošku nezvyklé z pohľadu lotišského predsedníctva, pretože ako viete, poprvýkrát prebieha lotišské predsedníctvo vôbec v dejinách. E, teda vítame o to viac pána ministra aj kolegov z Lotyšska. Inak je to e, stretnutie v podstate bežné. Stretávame sa takto s predsedníctvami. Začíname teraz dialog s predsedníctvom rady a s príslušným výborom Európskeho parlamentu. Najskôr dáme slovo pánovi Matisovi a očakávame, že nám priblížite priority lotišského predsedníctva o telekomunikáciách a IKT. Zhruba 10 minút, ak dovolíte. Nech sa páči na úvod. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Buzek, dámy a páni, Chcem sa e, poďakovať za to, že mám dnes priestor prehovoriť k vám. Prebehli parlamentné voľby. Taktiež vznikla nová e, Európska komisia. Lotyšsko prevzalo predsedníctvo rady. V tejto situácii otázky digitálnej agendy sú ešte o to relevantnejšie na našom e, programe. Predsedníctvo sa domnieva, že Európa musí konať, aby dosiahla hospodársky rast, nové investície a vytvárala pracovné miesta. Na to musí Európa využívať digitálne možnosti podľa odhadov komisie. Keď využijeme naše digitálne možnosti v najbližších niekoľkých rokoch, môžeme dosiahnuť výrazný rast v Európe a vytvoriť 100 tisíce nových pracovných miest. Tak ako aj vytvoriť vedomostnú spoločnosť. Oblasť IKT sa rozvíja veľmi rýchlo, dynamicky a znamená udržateľný a integrovaný rast Európskej únie, ale sú s tým spojené aj výzvy, ktoré musíme riešiť. Prioritou predsedníctva je završiť vytváranie vnútorného trhu v digitálnej oblasti, ako aj digitalizovať verejnú sféru. Zároveň chceme väčšiu mieru bezpečnosti v digitálnej oblasti. Európska rada v decembri 2014 vo svojich záveroch vyzýva členské štáty čo najrýchlejšie završiť vytváranie digitálneho trhu v rámci EÚ a Európska komisia ešte pred týmto zasadnutím rady v júni 2015 by mala predložiť svoje oznámenie k digitálnemu vnútornému trhu. My máme v pláne v tomto smere viesť rokovania na vysokej úrovni o stratégiách vytvárania digitálneho vnútorného trhu, konkrétne 17. a 18. júna v Rige prebehne e, taktiež stretnutie o digitálnej agende a tam e, si budeme vymieňať názory o tejto stratégii medzi členskými štátmi, taktiež s mimovládnymi organizáciami, so zásadcami celého odvetvia a s inými zainteresovanými stranami e, o niečo neskôr 25. a 26. júna. Predsedovia vláda, prezidenti budú tiež rokovať o tejto stratégii a pokúsime sa predkladať e, aj konkrétne sektorálne odporúčania tejto oblasti. Dáta sú stredobodom vedomostnej spoločnosti a ekonomiky. Chceme lepšie informovať spoločnosť, chceme viesť otvorenú dátovú politiku a elektronickú infraštruktúru chceme podporovať viac výskumu a inovácií, tak aby sme tým pomohli našim občanom. Taktiež sa budeme snažiť o podporu inovácií a to tak, že chceme podporovať e, a oživovať e, prepojené formy výskumu. Taktiež celotužské predkladáte legislatívne návrhy a podľa možností ich aj schvaľovať. Informačná bezpečnosť sieti je predpokladom funkčnosti e, spoločnosti a ekonomiky. A preto chceme pracovať intenzívne na návrhoch o sieťovej informačnej bezpečnosti a o s tým súvisiacich e, e, smerniciach. Toto bude schopné zlepšiť našu bezpečnosť na národnej a európskej úrovni, ako aj to podporí medzinárodnú spoluprácu. Chceme tento návrh e, uzavrieť, keďže nedávno došlo k rizikám útoku a k rôznym nebezpečným udalostiam. Na to, aby sa to podarilo, chceme dosiahnuť kompromis v parlamente aj v rade. Návrh je je prvým návrhom v oblasti informačnej bezpečnosti a Navnívame sa, e, že takýto postupný proces je vhodný tým, že budeme podporovať spoluprácu medzi súkromným sektorom, verejným sektorom a členskými štátmi. Chceme posilňovať digitálny vnútorný trh a tiež s tým súvisiace ostatné sektory. A preto chceme pracovať na návrhu komisie o nariadení vnútorného trhu pre elektronickú komunikáciu na naplnenie programu kontinentu spojeného sieťami. Chcem sa poďakovať parlamentu za to, že predložil svoje stanovisko už v apríli minulého roka. A to veľmi jasne sformulované. Rokovania o tomto návrhu sú veľmi živé, boli dosť zložité. Členské štáty sa obávali praktickej aplikácie tohto návrhu ESM, keď sa napríklad pozeráme na celkové zrušenie roamingových poplatkov v niektorých členských štátoch, to môže spôsobiť zvýšenie poplatkov za mobilnú komunikáciu v iných členských štátoch sa môže tým zabrániť tvorbe investícií v oblasti infraštruktúry. V takomto prípade by obyvatelia, ktorí nevyužívajú roamingové služby, najmä tí, ktorí necestujú, by financovali tú časť spoločnosti, e, ktorá si môže dovoliť cestovať. Napriek ťažkostiam chceme dosiahnuť kompromis v tejto oblasti. A to uh, taktiež e, vo forme dialogu s parlamentom. Ak sa to podarí, mohli by sme tento návrh prijať ešte v priebehu nášho predsedníctva. Aby sa to podarilo. Vypracovali sme plán a pracujeme teraz na prepracovaní návrhu, ktorý sa bude sústredovať na neutralitu sieti a na zníženie nákladov na roaming. Čo sa týka neutrality sietí, tu chceme podporiť a požiadať o vašu podporu slobodného internetu a taktiež, e, aby sa zvýšila dostupnosť internetu. Um, ponúkame nový kompromis e, Roam Like at Home Plus, e, teda bude sa uplatňovať pravidlo roamingu tak ako v domovskej krajine, pričom sa k tomu pridá malý poplatok, ktorý bude súvisieť s obchodnými nákladmi, teda Celkovo e, pôjde o maximálne 5 centov na megabajt. Pre krátku správu e, tento poplatok bude predstavovať 2 centy. V skutočnosti sa tým znižia o polovicu poplatky, pretože dôjde k zvýšeniu konkurencie medzi poskytovateľmi. Okrem toho, každý jeden užívateľ bude mať k e, dispozícii aj roamingový paušál v prípade núdzových potrieb. O niekoľko rokov sa potom tieto náklady znížia, nedôjde k stratám prevádzkovateľov, keď budú mať tieto roamingové služby isté. Po 3,5 rokoch od schválenia návrhu tieto poplatky budú ďalej znížené a napokon sa dostaneme v skutočnosti až takmer na nulu v porovnaní s miestnymi komunikačnými um, poplatkami, teda čo sa týka rozdielu v cene. Domnievame sa, že v oblasti neutrality sieti e, toto bude najlepší návrh a taktiež kompromis. Dúfame, že parlament nás tomto podporí a dúfame taktiež, že spolupráca v rámci dialogu prebehne e, tiež hladko. Ak sa nepodarí dnes dosiahnuť dohodu, potom vznikne ďalšia možnosť, až keď dôjde k preskúmaniu platného nariadenia o roamingu a to bude trvať minimálne ďalšie dva roky, ako keby sme to zaviedli už teraz. Lotyšsko chce taktiež naďalej pracovať na smernici o dostupnosti ehm, internetu Týmto by sme zvýšili dostupnosť internetu pre našich e, občanov, pre všetkých užívateľov vo verejnom sektore, ale taktiež e, pre občanov s postihnutím. Aj tie by získali lepší prístup. Okrem toho, Chceme pozorne preskúmať situáciu vzhľadom na to, čo sa deje v USA v súvislosti s EANO, teda s orgánom, ktorý má na starosti túto oblasť. Zvyšili sa mu totiž právomoci v oblasti dohľadu a taktiež EKN je to teda orgán, ktorý udeluje mená adresy na internete. Tu teraz čakáme na zlepšenie a zvýšenie spravodlivosti pravidel v roku 2015. Aj čo sa týka systému Galileo, aj ten je pre nás veľmi dôležitý. A chceme zvýšiť účinnosť EGNUSu pre um, náš priemysel. Potrebujeme nezávislý navigačný satelitný systém a taktiež chceme vo väčšej miere využívať integrované siete Pozorne budeme sledovať dianie v tejto oblasti. E, časový plán pre spustenie satelitov súvisí úzko so sprístupnením iných e, služieb v rámci Galilea. Ešte sa chcem parlamentu poďakovať za konštruktívnu spoluprácu do posiaľ. Máme pred sebou veľmi zaujímavý polrok a výsledok bude záležať od ochoty príjmať kompromisy. Možno na vrtej TSM sa nebude páčiť úplne všetkým, ale rozhodne to bude znamenať pokrok v porovnaní s aktuálnou situáciou. Chceli by sme využiť túto príležitosť, nechceme si ju nechať ujsť. Tešíme sa na produktívnu a konštruktívnu spoluprácu s parlamentom. Ďakujem vám pekne, pán minister, za to, že ste nám predstavili témy týkajúce sa telekomunikácií a IKT a plány lotišského predsedníctva na nadchádzajúci pol rok. Teraz budeme diskutovať o ďalších bodoch. Na, najprv sa vyjadria koordinátori, po ich prejavoch pán minister Matis bude odpovedať na ich otázky, no a následne budú mať príležitosť všetci ostatní členovia nášho výboru položiť otázku či podeliť sa o svoje stanoviska. No a potom na záver ešte raz dostane slovo pán minister Matis. Začíname teda diskusiu. Prvé, ako prvý má slovo pán Kristian Karin z EPP. Dziękuję bardzo. Ďakujem. Ak dovolíte, budem hovoriť po lotyšsky. Minister Kongs Pán minister. Ďakujem vám za jasnú prezentáciu a stručnú. Myslím si, že každého v miestnosti zaujímalo to, o čom ste hovorili v rámci lotišského predsedníctva, že dúfate, že sa vám podarí e, skompletizovať prácu rády v oblasti nariadenia TSM a jednotného komunikačného telekomunikačného trhu. A taktiež ste hovorili o parlamente. My sme vypracovali stanovisko už pred nejakým časom a v tejto chvíli čakáme na to, kedy budú pripravení naši partneri e, na rade, aby sme mohli posunúť tú legislatívu ďalej. Možno by ste nám mohli podrobnejšie vysvetliť, e, ktorým e, prvkom v návrhu sa potrebujete ďalej venovať, e, aké sú hlavné prekážky, ktorým čeli rada, naozaj e, čo chcete urobiť také, čo sa bude líšiť od prác predchádzajúcich predsedníctiev. Ďakujem. A teraz pani Krell. Ďakujem. Pre našu skupinu je otázka digitálnej agendy jedna z najzásadnejších do budúcna. A z hľadiska priemyselnej politiky je to relevantné, ale aj z hľadiska spoločenskej politiky je to dôležité. Občania musia mať prístup k informáciám a preto aj otázka neutrality sieti je pre nás vysoko relevantná. Ja by som sa chcela najmä opýtať, hovorili ste o tom, že veríte v podporu parlamentu Chcem sa však opýtať, čo presne chápete pod neutralitou siete. Sú totiž rôzne vnímania tohto pojmu. A pre našu diskusiu by bolo dôležité ujasniť si to. Takisto je dôležité, a tu sa nie som istá, či je kompromis dostatočný, čo sa týka znižovania poplatkov za roaming. Mm, to je pre nás úplne jasné. Ja si spomínam, že komisárka už oznámila, že od polovice tohto roka e, sa úplne na nulu znižia tieto poplatky za roaming. Ja by som rada počula, do akej miery naozaj e, aj na rade je priestor rokovať, e, či je takýto návrh vôbec reálny. That was, uh... Ďakujem pekne. Vy ste sa vyjadrili v mene SD. No a teraz za ECR pán Pošanovský. Ďakujem, pane predsedo, za slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcel pánu ministrovi poďakovať za to, že hneď na začiatku prišiel sem na náš výbor. Jednou z priorit lotišského predsedníctva sú záležitosti, ktoré majú dočinenia s týmto výborom a hovorím o digitálnej agende. už sa tento výbor zaoberá už niekoľko rokov. Všetci vnímame digitálnu agendu ako veľmi významný atribút ekonomického rozvoja Európy. A no taktiež riešime množstvo materiálov, ktoré sa toho týkajú. Som rád, že ste hovorili o nutnosti zvýšenia prístupu na internet. S tým veľmi súvisí, ako zvládať rozširovanie internetu a najmä vysokorýchlostného internetu, pretože rozdiely jednak v pokrytí daného územia, ale taktiež medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľmi veľké. veľký rozdiel v tom, aké, aký prístup majú jednotlivé štáty k vysokorýchlostnému internetu. Mňa by zaujímalo, ako tomu chcete pomôcť, pretože to samozrejme závisí aj od využitia dát, ktoré neustále rastú, rastú exponenciálne aj prenosy dát. My sme čelili istému problému, Pokiaľ ide o pozíciu komisie či Európskeho parlamentu, tak na podporu bol vyčlenený program CEF, Spájame Európu, ktorý v oblasti telekomu zaznamená veľké zníženie finančných prostriedkov a môžeme očakávať, že toto zníženie sa môže opakovať. No a ako vy si predstavujete že pomôžete tomu, aby vysokorýchlostný internet zaznamenal veľký rozvoj v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem. Frederik Federley, Alde. Thank you. Uh, I just like to, uh... Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť k otázke, ktorá možno nie je nutne, nespada nutne do vašej oblasti. Je to prierezová téma Hovorili sme o splnení všetkých slubov týkajúcich sa digitálnej agendy a najmä otázky nariadenia o ochrane údajov, pretože tá je naozaj zásadná a pokiaľ by sa táto veľká téma vyriešila, mohli by sme potom eh, využiť všetky ostatné možnosti, ktoré sú napojené na digitálnu agendu. A ja by som chcel naozaj veľmi jasne počuť od vás, kedy uvidíme aktivitu zo strany rady v oblasti nariadenia a ochrane údajov, pretože e, to práve blokuje naozaj veľké množstvo opatrení iniciatív, ktoré by sme mali, na ktoré by sme sa mali podujať. Ďakujem, pani Kapel. Môžem, minister. Ďakujem, dobré ráno, pán minister. Ďakujeme za vaše vyjadrenie, najmä čo sa týka návrhov, ktoré sa chystáte predložiť k smernici o NES a k smernici DSM, to bude celkom iste um, vyžadovať intenzívne rokovania. Aj čo sa týka smernice o dostupnosti sieti, to sú celkom iste veľmi dôležité um, body. Chcem sa vás opýtať na niečo, čo sa týka a vášho pôsobenia v funkcii ministra dopravy, čo sa týka konkrétne e, schválenia štvrtého e, balíčka zložitej dopravy. E, to sa plánuje v priebehu vášho predsedníctva. Nie je to bez kontroverznosti, sú tu veľké odlišnosti medzi členskými štátmi, čo sa týka dostupnosti a technických parametrov. Chcem sa opýtať, či teda aké kompromisné návrhy chcete predskoložiť rade a po druhé, či v súvislosti s touto digitálnou agendou, či tam môže dôjsť k nejakým e, rozporom. A ešte posledná otázka, čo sa týka otázok vnútra. Lotyšsko sa veľmi angažuje aj v smernici o vysokorýchlostných trasách. Chcem sa opýtať, či um, si myslíte, že spoločný vnútorný trh pre zležitú dopravu by zvýšil efektívnosť eh, napríklad ekonomiky a aké konkrétne kroky chcete prijať, eh, napríklad to s prepojením Varšavy, prípadne až do Moskvy. Ďakujeme pekne, Barbara. On behalf of Greens. A ešte niekto za zelených, či GUE, alebo FD, Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem za slovo. Hovorili ste o roamingových poplatkoch. No moja otázka znie, ako chcete riešiť otázku tarif, tarif, ako to chcete zladiť v jednotlivých členských krajinách, v ktorých sú infraštruktúry odlišné a je tam aj odlišný stupeň implementácia. A druhá otázka sa taktiež týka roamingových poplatkov. Nastavenie limitu zjednoduší život nielen veľkým podnikom, tým bývalým monopolom, pretože tie podľa mňa budú jediné, ktoré budú schopné mať akúsi rokovaciu moc, pretože budú mať dostatočný počet klientov a budú jediní, ktorí budú schopní rokovať s ostatnými podnikmi v duchu zníženia poplatkov. Ďakujem. Takže sme ukončili otázky v mene jednotlivých politických skupín. Poprosím pána ministra, aby sa vyjadril. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za všetky položené otázky. Vynasnažím sa odpovedať na ne v blokoch. Prvá skupina otázok sa týkala nariadenia TSM čo sme urobili a čo chceme urobiť v tejto oblasti. Rád by som vám povedal, že počas prvých pár týždňov predsedníctva sme sa zameriavali na to, ako v tejto oblasti pokročiť. Taktiež sme sa zaoberali otázkou neutrality. Návrh sme distribuovali e, medzi členské štáty, viedli sme dnes, a teda dnes budeme viesť neformálny rozhovor s komisárom Oettingerom a zástupcami vlád, ako v tejto téme ďalej pokračovať. Taktiež budeme pokračovať e, v rokovaní o politickej dohode na podmienkach a samozrejme členovia parlamentu budú informovaní o výstupoch týchto rokovaní. Nie je možné dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi okamžite, takže sme vypracovali kompromisný návrh. Chceme dosiahnuť redukciu cien pokiaľ ide o data roaming No a pokiaľ ide o internetovú neutralitu, princípom by bolo definovať internetové služby a zabezpečiť sa, že neexistuje diskriminácia pri poskytovaní týchto služieb a smerom na klientov. Navrhujeme, aby poskytovateľia nemohli poskytovať služby e, s nejakými obmedzeniami, ktoré by boli na to nutne prepojené. Text, ktorý hovorí o internetovej neutralite, sme včera poslali členským štátom. Budúci týždeň na pracovných skupinách budeme riešiť práve toto kompromisné riešenie, kompromisný návrh. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť e, kompromis e, medzi členskými štátmi do marca. A následne budeme tým pádom schopní prísť opäť na pôdu parlamentu. Samozrejme, nepodarí sa nám dosieliť absolútne odstránenie roamingových poplatkov hneď, ale chceme sa dopracovať k tejto významnej redukcii a potom sa dostaneme eh, k revízii um, veľkoobchodných uh, dohôd. Takže toto sú prvky, ktoré si myslíme, že sú uskutočniteľné, na ktorých by sa členské štáty mohli byť schopné zhodnúť počas nášho predsedníctva. Pokiaľ ide o prístupnosti, hovorilo sa to o vysokorýchlostnom internete, samozrejme, v niektorých členských štátoch sú tie možnosti iné než v iných štátoch. Je potrebné investovať do vysokorýchlostných infraštruktúr, aby sme zabezpečili, že všetci európsky občania budú mať prístup na internet. V tom, tejto oblasti e, komisia pracuje na tzv. Junckerom investičnom pláne, v ktorom sa budú nachádzať tiež investície do infraštruktúr a sietí, vďaka čomu by sme mali docieliť rovnaké príležitosti v oblasti prístupu na internet v celej únii. Tieto finančné nástroje by sa mali začať používať už v prvej polovici tohto roka ešte za lotišského predsedníctva. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť a vyššiu mieru ochrany, Samozrejme, keď pracujeme na jednotnom digitálnom trhu, musíme mať e, na zreteli ochranu údajov, digitálnych údajov. Komisia navrhuje, e, v prvom pol roku v rámci e, strategických návrhov týkajúcich sa digitálneho trhu ochranu údajov a je to priorita ako komisie, tak aj lotišského predsedníctva. Hovorili ste o úlohách jednotlivých ministerstiev. Včera na výbore pre dopravu sme mali naozaj podrobnú diskusiu o štvrtom železničnom balíčku a čo chce naše predsedníctvo urobiť eh, v oblasti technického a politického piliera. Pokiaľ ide o technický pilier, chceme neustále pokračovať v dialogu eh, s parlamentom. Ku koncu mesiaca ten trialog by mal začať. No a pokiaľ ide o politický pilier, máme pripravený nový návrh, ktorý sme taktiež distribuovali členským štátom a rovnako koncom mesiaca by sme chceli mať pripravený nový návrh možno bude mierne pozmenený v porovnaní s pôvodným návrhom. Budeme sa pokúsiť dospieť ku kompromisu mm, v tomto politickom pilieri. Pokiaľ ide o železničný balíček, ten je mimoriadne dôležitý, pokiaľ chceme pokročiť v otázke jednotného európskeho železničného, jednotnej e, európskej železničnej oblasti. No a pokiaľ ide o, o špecificky baltickú situ, situáciu, Eh, Malte, čiže Tallinn, Riga, Kaunas, eh, do, prepojenie do Polska, Berlínu a západnej Európy. To je projekt, ktorému sa venujeme a v pláne máme to, že by sme koncom februára chceli mať pripravený návrh eh, na financovanie CEF. Je to veľmi dôležitý projekt nielen z hospodárskeho hľadiska, ale taktiež aj z na geopolitickú úlohu vďaka ktorej sa zabezpečí, že region, Baltický región je prepojený s, so zvyškom Európy. Ďakujem pekne za to, že ste zodpovedali všetky otázky a teraz dáme slovo ďalším rečníkom. Pán Telička, nech sa páči, máte slovo. Uh, uh... Ďakujem, pán predseda, dobrý deň, pán minister. Včera som bol TRAN výbore a vy hovorili ste teraz aj o práci, ktorá, ktorú budete musieť odviezť na ITRE, tak vidím, že máte pred sebou naozaj veľa práce. Nezavidím vám. No a vzhľadom na to, čo ste hovorili včera na tráne, vám želám veľa šťastia. Hovorili ste o jednej téme, na ktorú sa spýtoval už môj kolega a vy ste už na to odpovedali. Týkalo sa to internetovej neutralite, neutrality. Myslím si, že to smerovanie, ktoré ste si vybrali, je dosť zjavné. No a druhá otázka sa týka roamingu. Vždy, keď som v minulosti hovoril s lotišskými ministrami, naozaj som oceňoval ich um, otvorenosť a priamosť. Tak dovolte, aby som aj ja hovoril priamo. Uh, argumenty, s ktorými členské štáty prichádzajú, pokiaľ ide o roaming, to nie sú nové argumenty tieto otázky už e, sa preberali v minulosti, hovorila o tom aj komisia, nachádza sa to aj v hodnotení dopadu. A keď hovorím e, s firmami z oblasti telekomu, tak musím e, parafrazovať a povedať, že pokiaľ sa nám môže podariť trochu meškania, prečo by sa nemalo. Takže ja, tak ako aj vy, si myslím, že by sme mali to brať do úvahy, že pokiaľ čokoľvek EÚ urobí v oblasti digitálneho trhu, bude dôležit, dôveryhodnosť bude e, podkopaná, pokiaľ v otázke roamingu pôjdeme len na polovicu. Pretože EÚ e naozaj vzbudila veľké očakávania, treba ich splniť. Podľa mňa tie argumenty, ktoré počúvame, sú nedostatočné. Nepredpokladám, že tá situácia bude za 2, 3 alebo 5 rokov iná je to iba omeškanie, ktorého politická cena bude zbytočne vysoká. Pán, predseda, pán, pre, pán minister, myslím si, že v rámci ITRE by sme mali e, sa opi- požiadať našu, štru, náš sekretariát o vypracovanie um, hodnotenia dopadu, aby sme mali vlastné hodnotenie dopadu, vrátanie toho, aký dopad to bude mať na jednotlivé členské štáty, pretože podľa mňa tie argumenty, ktoré počúvame, nie sú opravnené. Pán minister, prosím, zoberte toto do úvahy, je to príliš e, vážna téma, na ktorú, o ktorej by sme sa nemali tak povedať zhandrkovať, pretože nás to bude stáť priveľa. Ja dúfam, že e, docielite maximum, pretože parlament chce dosiahnuť zrušenie a nielen redukciu. Ďakujem, pani Del Castillo. Eh, presidente, eh, ministro, eh, bienvenido y le doy las gracias por... Ďakujem za slovo. vítam vás, pán minister. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o svoje ciele. Myslím, že máme rovnaké tie ciele. Dôležité je teraz iba zistiť, akým spôsobom by sme mohli najlepšie spolupracovať. Budem hovoriť o balíčkoch, ktorý sa v tejto chvíli rokuje O jednom sa veľa nehovorilo a to je otázka bezpečnosti informačných sietí. Začali už prebiehať trialógy, ktoré však ešte neboli ukončené. A ja dúfam, že tie trialógy budú pokračovať a dospejeme k dohode. Potom je tu TSM, telekomunikačný jednotný trh. Ten bol navrhnutý zo strany komisie v júli 2013 Parlament ho schválil na plenárnom zasadaní 3. apríla 2014 a teraz je január 2015. Komisia svoj záväzok splnila, parlament takisto, naozaj v rekordnom čase, tým, že predložil a schválil návrh, ktorý podľa mňa naozaj vo veľkom množstve aspektov doplnil množstvo otázok, ktoré komisia položila a teraz je to na strane rady. Rada by sa mala snažiť e, dopracovať k spoločnému stanovisku. Pri talianskom predsedníctve to možné nebolo. Dúfam, že to bude možné počas tohoto lotického predsedníctva a je treba to urobiť e, rýchlo. E, nehovorili sme to s ním od marca, nie je tu spoločná pozícia od rady a je dôležité aby e, bolo, pretože už to trvá e, strašne dlhý čas a procesy spolurozhodovania sú na to, aby e, inštitúcie, ako viete dobre, spolupracovali a komisia navrhuje parlament e, to môže zmeniť a v tomto prípade to urobilo. Um, urobil tak, že komisia to navrhla a teraz výsledok bude e, dohoda a spolupráca, ktorú zavrie aj Rada aj parlament, e, stanoviska sú rôzne. A budem hovoriť o roamingu, ako tu bolo povedané na konci. E, roaming je problém politickej vôle. Ja viem veľmi dobre, že národné trhy sú rôzne. Viem veľmi dobre, že situácia e, na veľkoobchodnom trhu vrátane toku eh, obyvateľov, eh, či už je to turistický štát alebo nie, sú rôzne. A už 7 eh, rokov nám trvá regulácia roamingového trhu a okrem toho všetkého je tu politické rozhodnutie, ktoré do toho tlačí. A viete veľmi dobre, že politické inštitúcie ako Rada a parlament je potrebné, aby sme reagovali na záujmy našich občanov a nič e, lepšie teraz nie ako roaming, e, to je jeden z najlepších e, e prostriedkov, ako posilniť e, e ducha patričnosti k Európskom domu, pretože to je e, predná hodnota, je to e, matateľné a ponúka to prospech aj pre e, občanov, aj pre e, malé podniky a e, ktoré e, tým získajú, keď môžu fungovať na trhu 500 miliónov a je to jasne v záujme politických e, zástupcov aj vládcov, aby sme uvozovali o dohode čo najskôr. Ja myslím, že ho dosiahneme, ale kľúčom je, aby sme otvorili čo najskôr rozhovory a trilóg s parlamentom e, ja e, vás o toto žiadam, pán minister, pretože som si istal, že e, lotické predsedníctvo zvýťazí v tomto rozhodujúcom aspekte. Ďakujem pekne. Um, pani, stále sú tu horúcejšie prejavy, väčšie na roamingu. Čo je dôležité, vy e, skoro sa modlíte k ministrovi, aby to urobil. E, ďakujem pekne, bolo to výborné. Ďakujem aj pán Todička. Ďalej je to pán Coriňa, ktorý má slovo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a Presidência da Letónia. Ďakujem pekne, pán predseda, eh, za predstavenie programu predsedníctva. Eh, ja chcem obzvlášť eh, privítať vaše návrhy o digitálnom programe. Myslím si, že veľmi dôležité keď to bude na program v máji e, v parlamente, aby sme počas našich e, vyjednávaní s predsedníctvami e, dospeli k jasným definíciám o týchto dvoch kľúčov dôležitých pojmoch. Digitálna agenda a energetický prechod sú hnacie sily hospodárskej obnovy v Európe. Ak tieto motory sa pokazia, tak ťažko zabezpečíme hospodárskú obnovu. Preto potrebujem využiť e, tento vyčerpávajúci e, zoznam nástrojov a to presne chceme dosiahnuť s digitálnym programom. Veľa vecí musíme robiť s digitálnym, môžeme urobiť s digitálnym programom a e, myslím si, že digitálny program musí byť nielen o digitalizácii a prístupe. Digitalizácia a poskytovateľia e, prístupu poskytujú základ, ale v Európe potrebujeme vedenie vodcovstvo pre novú technologickú vlnu na základe digitálneho programu. E, nestačí len dostať sa na úroveň EÚ. Potrebujeme vodcovstvo a novú technologickú vlnu a preto musíme veľmi investovať do výskumu musíme byť selektívni pri výbere strategických projektov, ktoré financujeme z FSI a z ďalších investičných zdrojov. A tiež to znamená, že musíme byť inovatívni tým, ako e, riadíme internet. Teraz je tu o schopnosť e, inovovať okrem digitalizácie a prístupu. Hovorili ste niečo aj o internetovom riadení. A rád by som si k tomu niečo viac vypočul, pretože e, toto e, sú všetky témy, ktoré sú udené v diskusii. Ja som spravdajca o interoperabilite, o ktorej budeme hovoriť zajtra. Ehm, budem hlasovať o tomto prvku. Chcem sa opýtať v tejto súvislosti, ako letecké predsedníctvo eh, chce povyšiť digitálnu agendu, aby to nebola len základná strategická komodita, aj keď politická, aby e, to bolo základ preto, aby Európa dostala e, osobitnú úlohu v e, inovácii a výskume. Pani Nibler, äh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj za vystúpenia oboch ministrov a za upozorenie na to, čo sa všetko plánuje. Chcem hovoriť o dvoch témach. Roaming už bol prediskutovaný. V Európskom parlamente sme už mnoho rokov Ehm, eh, oznamovali naše predstavy o bezroamingovej Európe a ja tiež eh, dvarujem eh, vášmu predsedníctvu rady, že vynaložíte potrebný tlak na to a keď bude plán vo viacerých stupňoch, tak ste ukázali iniciatívny prístup. Za to vám ďakujem. Ďakujem aj za podporu. Ja som e, bola spravodajkyňa e, pre nariadenie o roamingu a e, teším sa na ďalšie kroky, ďalší pokrok k tomu, čo povedal pán Zuriňov. Chcem sa k tomu vyjadriť. Digitálny program je oveľa viac ako len roaming a neotvárať siete a ešte mám otázku na vás. My sme vo výbore pre priemysel a náš priemysel musí eh, na tom byť dobré v digitálnom svete a musíme eh, eh, prepracovať celé fungovanie hospodárstvo a to, v čom sme silní v Európe, ako je automobilový priemysel, starárstvo a chemický priemysel, tak, a tak ďalej. To všetko e, musíme prispôsobiť na digitálne prostredie. Otázka na vás je, že či e, teraz počas e, váš predsedníctva rady máte konkrétnu iniciatívu, že čo sa bude robiť s tým, aby náš priemysel e, bol spôsobilý na digitalizáciu a čo musíme robiť v rámcových podmienkach na európskej úrovni, aby sme to dosiahli pokrok. Ja e, som zvedavá, e, čo prinesie aj vypočujte na tému interoperability. A posledná otázka na pani ministerku téma vesmír. Ja som tam žiaľ nemohla byť. Ja to ešte e, dobehnem, aby som to porobila, keď e, e som to nebola. No myslím si, že téma e, európskej vesmírnej politiky e, je dôležitá, aby sme e, sa pozitívne zasadzovali o európsky e, úspech a e, Minulý rok ESA sa rozhodla, aby investovala do e, novej nosnej e, rakety Ariane 6, teda aby e, budovala svoje vlastné nosné rakety a myslím si, že v medzinárodnej konkurencii môžeme tu byť ešte viac konkurenceschopní a mm, som rada, že keď sa k tomuto vyjadrite. teda ja som využila mm, môj priestor, aby som vás v tomto oslovila. Mohli by ste tiež povedať, že aké možnosti máte na mysli vo veci Galilea, aby sa dosiahol ďalší pokrok? Dám, eh, madam. Ďakujem. Pani eh, ministerka Marita Zajle je s nami, ale stále ešte sedí medzi vami, takže odpovie o pár minút. Ďakujem. Angelika, pani Virkunen. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Todellakin. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať pánovi ministrovi Matisovi. E, lotyšské predsedníctvo bude naozaj e, dohrávať veľmi významnú úlohu v otázke digitálnej agendy, aby sa to podarilo posunúť vpred v priebehu tohto pol roka. E, napokon je to súčasťou aj programu komisie na tento rok v rámci priorít. E, s tým súvisí mnoho rôznych technických otázok, čo sa týka napríklad aj poplatkov, e, taktiež autorské práva sú v tomto smere relevantné e, v podporovaní vzniku digitálneho trhu jednotného charakteru. V každom prípade stanovisko parlamentu bude tiež e, dôležité. Parlament už dlho čaká na to, aby rada konečne prijala rozhodnutie, okrem iného e, v otázkach roamingu. Ja osobne sa domnievam, že Lotyšsku sa podarí svojim pragmatickým prístupom dosiahnuť pokrok v priebehu tohto pol roka. A domnievam sa, e, že odpoveď je naozaj potrebné nájsť. Parlament už naozaj dlho čaká na otvorenie týchto možností aby sa podarilo dokonca až úplne odstrániť tieto poplatky za roaming. E, spomenuli ste, že máme odlišné situácie v členských štátoch. E, e, niekde občania cestujú o mnoho viac a sú zvyknutí používať mobilné služby ehm, nielen v gigbajtoch, ale dokonca v megabajtoch každý ehm, mesiac. Je dôležité, aby operátori eh, boli schopní naplniť tieto ich potreby. Eh, naozaj dúfam a som presvedčená, že sa podarí eh, dosiahnuť pokrok, aby sa zároveň aj sprísnili isté pravidlá a zároveň, aby sa napríklad stanovila akási európska hodnota, koľko, tak aké množstvo dát je možné používať v zahraničí, tak aby tá cena za užívanie nebola príliš výrazne vyššia ako v domácom členskom štáte. Pani Sander. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán minister, za stanoviská a priority, ktoré ste nám predstavili. Ja by som sa chcela vrátiť k dvom prioritám Európskej komisie, čiže digitálna agenda, tu sme hovorili, že to je naozaj intenzívna priorita na nadchádzajúce mesiace a roky. No je to druhá, to sú malé a stredné podniky, ktoré v dnešnej dobe predstavujú približne 90 98% podnikov v Európe. A moja otázka je jednoduchá. Ako prepojiť tieto dve priority? Ako dosiahnuť, aby tieto malé a stredné podniky, ktoré naozaj mm, nedostatočne napríklad predávajú produkty online, ako urobiť, aby sa oni zhostili tohto, tejto digitálnej oblasti a ako teda dosieliť skutočne intenzívny rast? Um, Ďakujem pekne. Tým končíme náš kolo otázok. Ako vidíte, pani ministerka, máme tú eh, jednoduchú požiadavku, aby sa skončil s roamingom v 2015 a začali ste s vyjednávaním o eh, balíku telekomunikácií počas vášho predsedníctva, to je jednoduché. Seems, uh, seems that it... Ďakujem pekne. Zdá sa, že to je eh, jednoduché a um, neviem, čím začať. No, skúsim sa zamerať na tieto otázky a zaskupiť uh, tie otázky aby sme mohli na všetky odpovedať. V prvom rade, keď diskutujeme o otázke roamingu, samozrejme táto vec bola diskutovaná viackrát v rade a tiež v decembri bola správa od DEC, ktorá ukazuje, že sú, je rôzna situácia v rôznych členských štátoch a nemôžeme zrušiť roaming vo veľmi blízkej budúcnosti. To znamená, že musíme to robiť e, postupne, pretože investície do sieťovej infraštruktúry sú rôzne v rôznych členských štátoch a úroveň e, tarifov je rôzna v rôznych členských štátoch a niektoré členské štáty už nemajú minutovú tarifikáciu, či máme, majú mesačné paušály, za použitie nielen hlasu, ale aj služby, aj internetu. Takže sú tu rôzne situácie v rôznych členských štátoch a znamená to, že niektoré e, e, sieťové operatóry v členských štátoch musia investovať do sieťovej infraštruktúry, aby dosiahli um, túto úroveň um, schopnosti siete, aby obslúžili zákazníkov. my teraz predkladáme takú myšlienku a pripravujeme tento návrh, aby sme postupne znížili roamingové poplatky, aby sme postupne dospeli k nule, zohľadňujúc veľkoobchodné mm, sadzby a tiež e, použili zaviedli princípy spravodlivého využívania, aby sme mm, umožnili konkurenciu medzi členskými štátmi a operátormi. Pri tomto návrhu sme mm, pripravení predstúpiť pred parlament a viesť diskusie a tam. A to je možnosť, e, ktorú sa snažíme dosiahnuť e, medzi členskými štátmi, aby sme mali spoločný názor alebo stanovisko k tomu návrhu. A, a dnes e, budeme mať diskusiu medzi ministrami členských štátov a komisárom Mettingerom o tomto princípe a budeme sa snažiť nájsť kompromis a to čo najskôr. No Postupný prístup je jediný, jediná možnosť, ktorú môžeme mať v tejto fáze. Čo sa týka smernice z NIS, plne sme si vedomi, že toto je dôležitá vec. Začneme trialog v marci a budem sa snažiť e, e, dokončiť e, smericu NIS, pretože informačná bezpečnosť je stále dôležitá a je dôležité, aby sme dosiahli pokrok v tejto smernici a dokončili to počas nášho predsedníctva. Budeme sa snažiť e, čo najviac, aby sa e, dokončila táto smernica digitálna agenda je veľmi dôležitá a je to otázka, ktorá je medzi vysokými prioritami komisie a digitálna agenda je jedna zo štyroch priorit lotického predsedníctva. To znamená, že budeme eh, vynakladať veľké úsilie, aby sa táto digitálna agenda navrhla a prediskutovala teraz budeme 28. a 29. mája v Rade pre konkurencieschopnosť, že budeme mať diskusiu o tom istom návrhu a to zahrania TSM, ochranu údajov, audiovizuálnej služby, ochranátorských eh, práv cez hraničnú identifikáciu a e, elektronickú identifikáciu a kompatibilita elektronickej identifikácie digitálna inovácia, aby e, eh, celý súbor digitálnych e, služieb pripravila komisia s predsedníctvom, aby sa e, prediskutovali e, na rade pre e, hospodárskú konkurencie schopnosť mají. E, toto je dôležité do budúcnosti vznikli tu otázky o malých a stredných podnikoch. Malé a stredné podniky s týmito digitálnymi e, návrhmi budú mať veľký prospekt, pretože všetky e, služby sú prístupnejšie pre malé a stredné podniky, keď bude dokončený digitálny trh. E, budú mať dodatočné príležitosti pre elektronický obchod a poskytovanie elektronických služieb. Takže to je výborná príležitosť, aby malých malé a stredné podniky prospekt z eh, digitálneho spoločného trhu. TSM je eh, súčasť DSM, ale DSM mm, je eh, veľmi široký súbor návrhov. Čo sa týka internetovej vlády, to je tiež súčasťou digitálneho spoločného trhu a my sa zoberáme touto dôležitou otázkou. Čo sa týka družic, e, moja kolegyňa, e, ministerka e, školstva vysvetlí viac a teším sa na dobrú a plodnú spoluprácu s parlamentom a s vašim výborom a to znamená, že ak budeme mať návrhy, ako postupovať ďalej s roamingovými poplatkami, tak e, občania e, budú mať e, z toho prospech a budú zosúľadiavať infraštruktúru so všetkými a zabezpečovať mobilitu a digitálne možnosti. Ďakujem za vaše otázky. Sir, thank you. Ďakujem, pán minister. Ďakujem za e, vaše e, vystúpenia a prejavy. E, to, tie všetky sú dôležité pre nás a tiež sú začiatkom úzkej spolupráce a tešíme sa na úzkú spoluprácu s predsedníctvom a s vami a ďakujem vám všetkým kolegom za túto diskusiu. Ehm, teraz budem prebrať ďalšiu tému, ktorá je podobná, nie s vami, ale s ďalšou osobou a chcem pozvať eh, sem za stôl pani Madite Sejla, lotišská ministerka pre školstvo a vedu. A um, Vítam vás, pani. Prosím, posaďte sa. Mm, pani Marta Zele má na starosti e, školstvo a vedu a aj výskum a mm, vesmír. Určite je e, to e, zaujímavá vec pre náš výbor a chcem sa vás opýtať, aké sú predsedni- priority predsedníctva vo veci výskumu a vesmíru na ďalší pol rok. Máte slovo. Thank you. <clears throat> Mr. Buzek. Ďakujem, pán Buzek. Ehm, dámy a páni, som posiela, že vám môžem e, predniesť priority leteckého predsedníctva a e, sme e, poctení, že môžeme začať túto prácu s našimi partnermi v Trojke aj s talianským predsedníctvom a chcem sa poďakovať za prácu, ktorú ste robili vo výbore za posledné 3 roky, keď ste podporovali výskum a financovanie výskumu. Ja som letická ministerka pre e, vedu školstvo a vedu a budem pokračovať po lotyšsky. Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir konkurētspējīga Eiropa. Digi... Najdôležitejšie priority lotického predsedníctva rady sú konkurencieschopný na digitálna a prepojená Európa. A aby e, sa e, vyvíjal, rozvíjal priemysel a nové pracovné miesta. E, sektor digitálnych technológií rýchlo rastie a dáva nám nové šance, aby sme zabezpečili inteligentný eh, a udržateľný a eh, integrovaný rast a preto je mm, digitálna agenda dôležitá pre eh, naše predsedníctvo a sme si vedomi, že EU má povinnosť, aby bola spolúčená pri riešení globálnych otázok a Lotyšsko tu e, uznalo e, dôležité priority e, v inovácii a výskume. Jedno z nich je silnejšie prepojenie medzi tzv. úniou inovácií a európskym priestorom pre výskum ERA. Naše predsedníctvo rady začína vo chvíli, kedy komisia a rada Eh, rozhodli o eh, nových eh, strategických smerovaniach a cestovnom pláne. Tu chcem spomenúť um, štúdiu raste Annual Growth Survey z roku 2015. Tu sa spájajú reformy investície s investičným plánom pre Európu. To znamená, že musíme podporovať strukturálne reformy a e, prevziať daňové e, zodpovednosti e, za to, aby sme podporili investície a zabezpečili právnu istotu, aby mohli vznikať pracovné miesta. Sme si istí, že Únia inovácií že Únia podnetila um, podporu pre inovácie. Je dôležité toto e, zapojiť e, všetkých hráčov, všetky sektory a aby sme e, zapracovali tieto iniciatívy do národnej a regionálnej politike. A to tiež je zohľadnené v správe o Európskej strategii do roku 2020 v správe Komisie EÚ a v záveroch Rady dostáva výskum a inovácia e, dôležitú úlohu e, v podpore rastu. E, v septembri 2014 už rada zdôraznila, že dôležité plne využiť potenciál rastu inovácií v kontexte únie inovácií. Musíme tiež venovať pozornosť kvalite a vplyvu a výdavkami na inovácie. Zároveň inovácie e, sú príliš málo uplatňované pre výskum a preto si myslíme, že v rámci Európskej stratégie 2020 musíme v e, zabezpečiť e, e, pevnú súvislosť a prepojenie medzi inováciami a ERA, Európskym e, výskumným priestorom. Musíme vytvoriť nové nástroje partnerstva v oblasti inovácií, aby všetky zaujímavé skupiny mohli byť do toho zapojené. Politické predsedníctvo rady e, si e, určilo ciele v rámci synergie e, podporovať e, synergiu európskych štrukturálnych a inovačných fondov a e, to tiež e, má zvýšiť potenciál európskych inovácií. A v marci v Rade pre konkurenceschopnosť budú diskutovať ministri pre výskum o týchto výzvach a tiež prispejú k tomuto na Európskej rade v marci. A 12. a 13. februára e, sa bude konať v Ríge medzinárodná konferencia o modrých strategiách a nových prístupoch e, pre regionálne partnerstva v oblasti e, vzdelávania, výskumu a priemyslu. Ďalšia priorita je ďalší vývoj a budovanie Európskeho výskumného priestoru ERA. E, my e, e, sme si istí, že tento môže dobre fungovať, môže priťahnuť nadaných výskumníkov investícií a týmto prispieť aj k hospodárskému rastu. A výskum treba ďalej podporovať a Musí sa ďalej rozvíjať e, trh s spoločnými vedomosťami, aby Európa bola príťazlivejšia pre nadaných e, zahraničných e, vedcov. Rámcové podmienky pre dobré fungovanie ERA už boli naplnené a teraz sa musia národné členské štáty snažiť, aby vzniklo spoločné pochopenie o potrebných e, činnostiach a krokoch na úrovni EÚ a v členských štátoch. Samozrejme musí byť e, určený časový rámec a najlepšie skúsenosti a prax e, musí byť spopularizovaná a na to má slúžiť cestovný plán a tu už bol dosiahnutý e, veľký pokrok e, v rámci e, nášho predsedníctva budeme musieť prehodnotiť rámce podmienky ERA. A cestovný plán pre ďalší rozvoj európskeho výskumného priestoru sa e, má potvrdiť e, v maji 2015. Od 4. do 5. júna bude v Rige 6. E, zasadnutie inovatívnych regiónov v Európe a v júni potom bude konferencia ERA v Bruseli a musíme zmaximalizovať účinok e, regionálnej spolupráce a talianské predsedníctvo rady um, spustilo spoluprácu v Stredmori a lotyšské um, predsedníctvo rady e, bude vyzývať spoluprácu v um, Pobalti a k tomu patrí aj modrý rast v kontexte stratégie pre e, Baltské more a programe bonusov. E, tretia priorita sú digitálne aspekty e, v výskume a inováciách. E, digitálna stratégia svoj potenciál pre naše hospodárstvo a rozvoj priemyslu a má tiež na proces výskumu a inovácií. Závery rady z oktobra 2013 sa zamerali na digitálne eh, hospodárstvo iniciatívy a ehm, výkony pre eh, získanie nových pracovných miest. Eh, komisia pripravila nové podmienky pre ehm, hospodárstvo ochrany údajov a myslíme si, že potenciál digitálneho sektora ešte nie je plne vyčerpaný. Tu máme ešte um, veľa možností výskumu, no to nebude všetko možné bez veľkých investícií do hodnotných informačných a komunikačných technológií a príslušnej infraštruktúry. To chcem zdôrazniť aj to, že Tie údaje e, musia byť ľahko e, vyhľadateľné, prístupné a použiteľné. Digitálna inovácia môže byť e, dôležitý prvok v rôznych odborných politikách a toto musíme zohľadniť aj keď diskutujeme o ochrane údajov a práve na um, duševné vlastníctvo. Lotyšské predsedníctvo rady sa domnieva, že Európa smeruje k um, múdremu, udržateľnému a integrovanému rastu. A to nás bude viesť tomu, aby sme digitálne otázky osobitne posudzovali. Teraz ešte pár slov uh, k digitálnym aspektom. Veda 2.0. E, tu e, sú dôležité procesy zmeny v organizácii e, vedy a aj v spôsobe fungovania výskumu. Tu je tiež aktuálna otázka o otvorenom prístupe k údajom z výskumu. Lotyšské predsedníctvo rady bude venovať veľkú pozornosť týmto otázkam a Ehm, bude sa zmeriavať na excelenciu a ehm, špičkové výkony. A ešte pár slov e, k e, vesmíru. E, tu vidíme pár možností. Sme za to, aby bol vypracovaný ehm, komplexný plán rozvoja alebo vízie, ktorý je potrebný v EÚ a v tejto oblasti sa zohľadňujú aj e, záujmy, požiadavky a ciele verejnej politiky. Je dôležité, aby sa vymenila informácií medzi EÚ a Európskou e, vesmírnou agentúrou a národnými programy rozvoja zlepšila. Musíme podporovať synergické efekty. E, myslím, že program Galileo ešte otvoriť ďalšie možnosti pre malé a stredné podniky. Myslím, že tu by sme mali e, pokračovať v diskusii a tiež v Rige nastane Európska Space Expo výstava a tu e, budú predstavené e, nové šance pre malé a stredné podniky. A nakoniec e, vám chcem ešte e, raz vysloviť vďaku za doterajšiu spoluprácu a teraz som e, pripravený vypočuť si vaše otázky. Ehm, Ďakujeme za to, že ste nám priblížili plán lotežského predsedníctva pre najbližších 6 mesiacov pod vašim vedením v oblasti výskumu Ve smere politiky a tak ďalej. Je to pre nás naozaj veľmi zaujímavé. Najskôr dostane slovo v mene PP. E pani Nibler, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vydame pani ministerku tu nás vo výbore. Ďakujeme za jej vyjadrenia. Vaše vyjadrenia ma naplňajú pozitívnym postojom to, čo ste popísali v rámci plánu predsedníctva rady, čo sa týka politiky inovácií, že to chcete podporovať, že budete e, dbať na podporu malých stredných podnikov, na prospodárstvo, že nechcete zabúdať ani na medzinárodnú orientáciu nášho sektora výskumu a taktiež európska vesmírna politika, že konferencia, ktorá sa bude konať vo vašej krajine, taktiež vlastne prospeje tomuto sektoru. Toto všetko ma naplňa e, nadšením priam až môžem len vyjadriť podporu všetkým vašim vyjadreniam, keď hovoríme o horizonte 2020. A keď sme diskutovali v minulom volebnom období, a keď sme prijímali rozhodnutia, mnoho z toho, čo ste spomenuli, napríklad mobilita výskumníkov, sme tiež zapracovali do nášho programu. Chcem sa opýtať konkrétne na tému výskumnej politiky. Mohli by ste prosím vás vyjasniť v priebehu vášho predsedníctva, do akej miery naše univerzity a vysoké školy už sú um, orientované do zahraničia. Ja uh, viem z Nemecka, uh, že na univerzitách sa diskutuje o tom, do akej miery sa štúdium uh, magisterské aj bakalárske môže absolvovať v angličtine. Viem, že niektoré univerzity naozaj sú veľmi eh, medzinárodne orientované. Ako teda môžeme dosiahnuť, aby sme naozaj prilákali tie najmúdrejšie hlavičky z celého sveta k nám do Európy? Práve takúto iniciu, takéto stimuly podľa mňa potrebujú vysoké školy, aby prilákali eh, takýchto talentovaných študentov. A druhá vec sa týka Galilea. Hovorili ste o tom, že chcete ďalej rozvíjať tento program. Mohli by ste prosím podrobnejšie trošku popísať, čo konkrétne máte v pláne a je čo sa týka bezpečnej eh, politiky. Myslím, že Európska komisia taktiež nedlho zorganizuje konferenciu na túto tému. Chcem sa opýtať, eh, čo presne môžeme my urobiť v Európe preto, aby sme zlepšili našu pozíciu na medzinárodnej sfére. Napríklad americká konkurencia je veľmi silná. Ehm, teda musíme sa zamyslieť spoločne nad tým, ako veci zlepšiť tu u nás. Ďakujeme. Teraz v mene SAD eh, vystúpi pán Zorinio. Ďakujem. Vážený pán predseda, pani ministerka, srdečne vás zdravím a vítam jeden z črtov programu lotyšského predsedníctva je, že je veľmi dobre štrukturovaný, máte veľmi jasné plány, Nepoňali ste to príliš teoreticky, stanovili ste si veľmi konkrétne ciele a to nám uľahčuje analýzu. Čo sa týka vášho prístupu, zvolili ste si otvorenosť, chcete do toho zapojiť spoločnosť. spomínate viackrát pojem otvorenej vedy, inovácií, taktiež politiky otvorených eh, údajov, taktiež sprístupňovania databáz a tak ďalej. Toto všetko sú témy, ktoré prednávame aj my len niekoľko týždňov eh, po tom, čo sme sa venovali otázkam bezpečnosti a dostupnosti dát, spomínate aj eh, niektoré významné siete, spoločné projekty. Snažíme sa zadefinovať takú stratégiu, ktorá bude súčasťou akejsi technologickej vlny už som povedal vášmu kolegovi, že chceme vytvoriť hodnotu z toho, že budeme využívať databázy ako poznatok, ako vedomosti. Ale háčik je v tom, že predsedníctva sa neustále striedajú, každé si zvolí niečo iné, na čo sa chce sústredovať, ale nástroje, ktoré sú k dispozícii, nie sú natoľko flexibilné. Teda chcem sa opýtať, či si myslíte, že Existujúci program Horizon 2020 naozaj je v súlade s touto ekonomikou založenou na získavaní pridanej hodnoty z dát. A ďalej druhá otázka. Ako predpokladáte, že bude možné ovplyvniť investície tak, aby tento investičný plán naozaj sa sústredoval na priority, ktoré ste popísali. Ďakujeme pekne, pán Tošenovský, v mene ECR. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa pripojiť ku kolegom a chcem privítať pani ministerku na schôdze výboru ITRE, ktorý má na starosti vedú výskum a vesmírny výskum. Ako ste popísali, eh, program eh, zdá sa byť veľmi rozsiahly a veľmi zložitý. Nepochybne nebude jednoduché ho naplniť a to dokonca ešte v čase, keď je situácia v mnohých oblastiach naozaj veľmi zložitá. Vedel by som si predstaviť aj kľudnejšie časy v Európe, keď by takýto program tiež nebol jednoduchý na naplnenie. Z aspektov, ktoré ste nám popísali, chcem vypichnúť jednu tému a síce Galileo. Celkom iste Expo je vynikajúca príležitosť zoznámiť sa a oboznámiť eh, verejnosť s eh, vesmírnym výskumom v Európe. Ja sa chcem opýtať, eh, keďže Galileo vstupuje do prevádzkovej fázy postupne sa bude spúšťať. A o úspešnosti tohto je jedného z najvýznamnejších a najdrahších projektov bude rozhodovať to, do akej miery sa bude dať komerčne využívať všetko to, čo Galileo ponúka. A preto sa chcem opýtať, nakoľko v priebehu svojho predsedníctva a v čase nábehu možného využívania, ako sa budete snažiť e, informovať e, ľudí o využívaní nielen v komerčnom zmysle, nielen čo sa týka doplnkového využívania spolu s americkou GPS, ale aj e, čo sa týka využívania pre rôzne vedecké aplikácie pre vysoké školy. Pre nich je to totiž e, veľká výzva. Chcem sa preto opýtať, ako sa chcete postaviť e, k tejto nábehovej fáze programu Galileo. Ďakujem a želám vám veľa úspechov v naplňaní tohto veľmi dôležitého programu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Pán kolega, pán Ferreira v mene GUE, prosím. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať pani ministerke, chcem ju privítať. Ďakujem za vašu prezentáciu. Chcem sa vás opýtať na nasledovné. Vedeckú obec znepokojuje v posledných dňoch téma mm, a zaujímalo by ma postavenie predsedníctva rady. E, konkrétne mám na mysli škrty financovania rámcového programu pre výskum, najmä 2,7 e, miliardové zníženie financovania. To má veľmi výrazné dopady na rozpočet mnohých inštitúcií, mnoho programov, mnoho oddelení výskumu v rámci tohto výskumného programu, napríklad Európsky inštitút pre inovácie a technológie, taktiež Európska rada pre výskum, ktorá financuje základné eh, formy výskumu. Oni stratili 21 miliónov. V priebehu vašej prezentácie ste spomenuli význam informácií komunikačných technológií. Oni stratili 307 miliónov eur. Horizont 2020 stratí 860 miliónov eur e, do roka 2016 a viac ako 800 miliónov e, v roku 2017 a 479 miliónov eur z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Teda, ako vieme, odôvodenie týchto škrtov je také, že je potrebné financovať nový EFSI, keďže neexistujú nové peniaze, znižuje sa financovanie, ktoré bolo naplánované v rámci tohto nového investičného programu. Pán Juncker hovoril o multiplikačnom faktore 15-násobnom, ale bude to automaticky znamenať škrty v mnohých oblastiach v sektore výskumu. A stráca tým úplne základná veda a to veľmi znepokojuje vedeckú obec. V posledných dňoch reagovali a chcem sa opýtať, ako sa k tomu stavia predsedníctvo. Ešte jedna vec, ak dovolíte pokiaľ ide o orgány, ktoré budú spravovať Európsky fond pre strategické investície. V týchto správnych radách nie sú absolútne žiadni zastupcovia vedeckej obce. Nie sú tam vedci, ktorí by boli schopní ovplyvňovať tieto rozhodnutia. Správna rada, rada pre výskum obsahuje síce zastupcov finančných eh, trhov, budú rozhodovať o tom, kam sa tieto peniaze budú poskytovať, ale nie sú tam zastupcovia vedeckej obce. Aj toto veľmi znepokojuje vedcov z celej EU a tiež sa chcem opýtať, ako toto vnímate. Čo sa to myslí predsedníctvo? Či ste to vôbec prejednávali na rade? Ďakujem. Teraz mene EFDD, pán kolega Tamburano. Ďakujeme. Vypočul som si veľmi pozorne pani ministerku. Teší nás, že ste predložili návrhy v posledných mesiacoch. Sú to veľmi hodnotné návrhy, nepochybne. Chcete robiť veci lepšie ako talianské predsedníctvo. To nebude až také ťažké vlastne. Ďakujeme, pán kolega, pani Kapel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pani ministerka. Naozaj to, čo ste nám povedali, bolo veľmi pôsobivé. Najmä tri priority ma oslovili konkrétne užšie prepojenie inovatívnej únie s výskumným priestorom. E, vypichli ste význam štruktúrnych reforiem pre rast a najmä význam výskumu a vývoja v snahe podporiť rast v Európe spolu s správou stratégie 2020 Popísali ste na príklade vašej krajiny, ako to môže fungovať eh, v sektore IT, kde máte rast, ktorý je nielen vyšší ako v susedných krajinách, ale je vyšší ako je európsky priemer. A v niektorých eh, oblastiach sa dokonca stali um, to silou na tom svete pre niektorých aplikácií. Napríklad okrem toho máte široko e, svoju vysokú rýchlostnú infraštruktúru e, porovnateľnú s Japonskom a Singapurom. Myslím, že váš príklad môže byť naozaj dobrým príkladom pre ostatných, čo sa týka najlepších postupov, najmä e, čo sa týka plánu do roka 2020 sa opýtať, či budete viac dbať na šírenie týchto najlepších postupov, napríklad aj z Lotyšska by ste e, využili plán Horizontu 2020 spolu s matematickými inštitútmi, či aj tu sú nejaké najlepšie postupy, ktoré by sa potom mohli využívať aj ďalej. A ďalej chcem sa opýtať, hovorili ste o význame investícií pre rast, najmä čo sa týka výskumu a vývoja. Už sa tu dnes spomenulo, že Horizont 2020 by sa mal e, znižiť vo čo sa týka finančnej podpory a zároveň je tu investičný plán predsedu komisie. Chcem sa opýtať, či v rámci svojho predsedníctva, v rámci trialógu chcete predložiť konkrétne návrhy o tom, ako tento investičný program predsedu komisie využiť s cieľom výskumu a vývoja v súlade s digitálnou agentou. Ďakujeme pekne. Teraz v mene zelených pán Malagan. Ďakujem. Mm, pani ministerka, mm, odznelo to viacero veci a ja súhlasím s e, tým posúdením mm, podstaty vášho vystúpenia a vašich zámerov. Dúfame, že ako tomu už bolo v minulých e, prípadoch e, tieto e, nebudú e, premenené len na zbožné prianie, pretože v skutočnosti táto cesta je otvorená a jasná, ale s tými správami, ktoré sme dnes počuli e, o reálnych ekonomických rozhodnutiach, budú tu jasné problémy a ťažkosti, aby to napredovalo poviem dve stručné pripomienky. Jedna v tom zmysle, ktorý už odznel v predchádzajúcich e, vystúpeniach. Junckerov plán e, sa radí s dlhom, krátkodobým dlhom, e, s určujúcimi ciframi, ktoré posiahujú rozpočet EÚ. Radí sa s podporou prostriedkov pre Horizon 2020 a mm, programov, ktoré boli vysvetlené. Ja želám, aby ste mm, konali ako e, nositeľ toto mm, dlhu, aby ste e, konali ako veriteľ prospekt tohto plánu, ktorý nám môže veľa priniesť a v každom prípade e, musí konkrétne podporiť tieto programy tam, kde sa zrodili aby ste žiadali um, politikov, aby uh, prinesli obete, aby uh, spustili uh, motor inovácie. Ja si myslím, že uh, treba vyzadovať, aby tieto um, programy uh, jasne boli zadefinované a kontrolované aj zaručené, aby priniesli návratnosť uh, za tieto obete. Na druhej strane e, je veľmi pozitívne, e, keď ste vyjadrili svoj záujem e, na to, aby ste venovali pozornosť na pojmy pre regióny a inováciu. Ja si myslím, že história európskej krízy je tiež história nerovnosti medzi regiónmi a neschopnosti tieto vyrovnať a zabraniť ich prehobovaniu. A myslím si, že Európska únia musí, ako aj Rada, venovať a sústrediť svoju politiku, v každom prípade na to, aby analyzovala a ustanovila mechanizmy a opatrenia, e, ktoré budú e, zmešovať tieto nerovnováhy a e, to je tiež otázka porovnávania, aby jedni regióny sa počuli a druhý, ale tiež treba spustiť mechanizmy a nástroje a konkrétne politiky, ktoré budú podporovať tieto scenáre a ktoré budú E, pripraviť podmienky pre inkazy region, aby e, plnili svoj vlastný e, plán rastu inovácie a obnovy a potieranie týchto rozdielov, pretože centrálne politiky v EU sa dostajú do veľkej ťažkosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani ministerka, toľko prvé kolo otázok. Nech sa páči, máte slovo, aby ste mohli odpovedať. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Boli veľmi zaujímavé. Aj vaše otázky nám pomôžu v ďalšej spolupráci s vami. Začala by som otázkou pani Angeliky Nibler už ste sa obrátili v tomto duchu aj na môjho kolegu, čo sa týka um, vesmírnej politiky. Ako som už povedala, v priebehu lotišského predsedníctva vesmírnu politiku EÚ naozaj chceme vnímať ako prioritu, aby sme mohli ďalej rozvíjať našu ekonomiku a zvýšiť konkurencieschopnosť. Spomenuli ste, že tak trochu trpíme, že sú rezervy v našej konkurencieschopnosti. A vesmírna politika pod týmto pojmom chápem najmä rozpracovanie istej vízie pre budúci rozvoj tohto sektora. My sa budeme usilovne snažiť o to, aby sme sústredili naše zdroje na to, aby sme konali jednotne. To platí aj pre finančné prostriedky, ale aj iné zdroje, čo sa týka programu Koperník. To by bolo dôležité, aby rozlišné zaujímavé skupiny, aktéry aj súkromného aj verejného povodu sa mohli spolahnúť, že z toho budú mať užitok. Aj aspekty bezpečnosti je potrebné zohľadniť, isté, že pani Nibler spomenuli ste aj otázku o medzinárodnom orientovaní vysokých škôl a univerzít. Áno, z pohľadu vzdelávania je dôležité, aby vedá výskum na univerzitách neboli ponechané sami na seba, bez toho, aby boli napojené priamo na ekonomiku. My sa budeme snažiť eh, v tomto smere aktívne pôsobiť. Ďalšia otázka sa týkala rôznych faktorov súvisiacich eh, s otvorenou vedovotorným výskumom a dostupnosti databáz tak ako som už povedala v úvode vo svojej prezentácii, V súčasnosti máme dočinenia s obrovským množstvom rôznych dát a, a to spôsobuje aj nevydané výzvy našej vede je s tým spojený však aj obrovský potenciál. Zároveň vidíme, že je to potreba vnímať to ako prioritu a budeme to aj robiť pri nášho predsednica. Čo sa týka dostupnosti dát, tu nemáme na mysli len konkurencieschopnosť, ale aj aspekty bezpečnosti. Spomínali ste aj otázku o horizonte 2020 a či tento program naozaj zohľadňuje to, čo som popísala v úvode. Lotyšské predsedníctvo bude naďalej vyhodnocovať Horizont 2020 tak aby sme dospeli k záverom, ako ďalej e, uplatňovať tieto výsledky v praxi, tak aby boli v súlade s našimi prioritami. Pán Tošenovský. Ďakujem za vaše slova. že náš program je e, náročný a rozsiahlý. Áno, naozaj je. Sme si vedomi toho, že sa ocitáme v zložitej situácii. Čo sa týka vesmírnych programov, napríklad e, program Galileo, a využívania údajov. Na to som už vlastne odpovedala. Naša vízia je taká, že vidíme potrebu informovať e, verejnosť, e, zvýšiť dostupnosť informácií z programu Galileo. Isté, že aj spolupráca e, medzi Európskou úniou a Európskym e, orgánom pre vesmírnu politiku, e, to sa musí spolupráca zlepšiť. Ďalšie otázky sa týkali istého znepokojenia súvisiaceho s horizontom 2020 a taktiež v súvislosti s uplatňovaním tohto programu vzhľadom na nedostatok prostriedkov na základe Junckerovho plánu. No, situácia iste nie je jednoduchá. A ja ako ministerka nepochybujem o tom, že výskum a veda sú kľúčové pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti. Na druhej strane Európa potrebuje ďalšie investície na to, aby vytvárala rast a pracovné miesta. Nie je jednoduché nájsť tú rovnováhu. Lotyšské predsedníctvo sa vynasnaží o to, aby sme našli vhodné riešenie. Ja už spolupracujem s kolegami z iných ministerstiev a chceme, aby vplyv Horizontu 2020 bol lepšie komunikovaný verejnosti, aby sa zlepšila osveta a tu sa spolíham aj na vašu podporu. par uh, labajiem vārdiem uh, Latvijai attiec. Ďakujem pekne za vaše láskavé slova. Pokiaľ ide o IKT, v rámci lotišského predsedníctva sme sa pokúšali zapracovať najlepšie overené postupy ktoré sme čerpali z našich skúseností v Lotyšsku aj z ďalších partnerských členských štátov. Domnievame sa, že takéto skúsenosti musíme analyzovať. Je to dôležité pre rozvoj EÚ. Pán Maragaj. Vy ste použili termín wishful thinking, niečo tak ako kiež by sa to podarilo. Pred dvoma dňami ste sa zúčastnili schôdze s výborom a kolegovia hovorili, že už roky hovoríme o tom, čo treba urobiť, ale k pokroku sme sa nedopracovali. My v lotišskom predsedníctve to vnímame tak, že sme sa naozaj sústredili na nastavenie priorít. Chceme sa ubezpečiť, že na konci lotišského predsedníctva budeme schopní nielen povedať, čo malo byť, by malo byť urobené, ale dúfam, že sa nám podarí e, predniesť vám naozaj hmatateľné výsledky. Ďakujem za e, prípad príspevky a odpovede. Pán Van Nistelrooy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mám naozaj iba kratučku otázku. Naozaj oceňujem, ako ste naštartovali program a ako sa staviete k inovácii vo vašej krajine. Pokiaľ ide o investičný plán, tak mi nie je celkom jasné, ako peniaze, ktoré sú teraz určené na inováciu, hovorím za EIT, Európsky inštitút za technológie, prečo tam musíme tak veľa sekať? Máme tu 2,8 miliardy na rizikové podiely, ktoré sme vytvorili v rámci 6. rámcového programu to by sme mali posunúť aj do 7. rámcového programu, ale vy ste prišli so skalpelom alebo respektíve skôr mačetou a začínate to sekať. Nie je možné e, mať to výskumov a nepoužívať týchto 2,8 miliardy, veď na to tie peniaze boli vy, vyčlenené keď ste rokovali s e, komisiou, tak čo chcete robiť? Len chcete sedieť a, akceptovať to? Alebo chcete spolupracovať s nami a pozrieť sa na to, ako, aký dopad by mohlo mať riadne využitie týchto peňazí. Ja budem vypracovať pozmeňovací návrh, e, chcem sa pozrieť na iné položky rozpočtu, ktoré by sa dali použiť. Vy by ste sa taktiež mohli zamerať na iné zdroje, ktoré by sa dali využiť. Áno, ďakujem pani Krel. Frau Ministerin, es hat mich äh, außerordentlich gefreut, äh, dass Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som veľmi rada, že chcete äh, oblasť výskumu podsilniť a e, tým aj sadiť na regionálnu spoluprácu. Vy ste spomenuli výslovne Baltské more, ktoré už e, dlho a úspešne spolupracuje. Ja to môžem len privítať a podporiť a E, vy ste tiež e, spomenuli, že e, v oblasti štruktúrnych fondov tiež sa dá k dispozícii veľká suma peniazy a chcete to vy spojiť a prepojiť s európskym výskumným priestorom. Môžete by ste tu konkrétne nám osvetliť vaše predstavy a či máte nejaké konkrétne plány, pretože to je požiadavka, ktorú aj pán Nistoroj spanul, e, ktorú by parlament rád podporil. E, ja v oblasti vesmírnej politiky, okrem toho, čo ste podali a čo vyslovne podporujem, chcem ešte sa zaujímať o ďalšiu otázku. E, musíme teraz sa postarať o to, aby európske družice, ktoré už máme, sa silnejšie hospodársky využívali. Máte tu konkrétne plány, aby ste podporili hospodárske využitie európskych družíc, alebo máte ďalšie konkrétne myšlenky, ktoré, e, ako sa tieto konkrétne dajú využiť pre európsku priemyselnú politiku? Next, Peter. Ďakujem a teraz pán kolega Ransdorf. Thank you, Chair. Ďakujem za slovo. Ja mám veľmi jednoduchú otázku. Mohli by ste nám vysvetliť, ako chcete garantovať interkonektivitu Galilea a GLONASSu a GPS a ďalších spôsobov či ďalších typov takýchto systémov. Môžem vám povedať, že aj v Japonsku, v Indii či v Číne sa pripravujú podobné systémy bude, takže interkonektivita bude pre budúcnosť Galilea veľmi dôležitá. Thank you, colleague. Ďakujem vám. Pani Birkunen, nech sa páči. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri Seile, teillä on... Ďakujem za slovo. Pani ministerka, vy máte pred sebou naozaj veľmi dôležitú úlohu Viete, že Euró- budúcnosť Európy veľmi závisí od vedomostí, výskumov, inovácií a toho, čo môžeme v tejto oblasti v Európe uskutočniť. V horizonte 2020 parlament uviedol isté obavy, potrebujeme investície do výskumu a rozvoja, potrebujeme túto oblasť podporovať, ale pokiaľ ide o parlament a ITRE, tak najdôležitejšia otázka znie peniaze z horizontu 2020 výskumu a vývoja by nemali byť presúvané do iných infraštruktúr, napríklad do e, budovania širokopásmového e, internetu, aj keď to je veľmi dôležité pre výskum a vývoj. A malo by to mať dôležitú úlohu v investičnom pláne. No najdôležitejší problém v tejto chvíli v Európe je nedostatok e, schopnosti, takže naozaj nie sme schopní konkurovať globál, e, globálnom meritku a to má dopad aj na výskum a vývoj. Keď sa pozrieme na šanghajský zoznam a ďalšie zoznamy, e, tak tam je 20 najdôležitejších univerzít na svete, tak z nich 16 sa nachádza v Spojených štátov, štátoch. Chcela by som sa vás opýtať, ako si predstavujete, že by sme mohli posilniť a zlepšiť oblasť výskumu v Európskej únii? Čo by sme mohli urobiť e, tu na únii EÚ, aby sme e, zlepšili e, výskum a vývoj a ako sa môžeme ubezpečiť, že sa týmto smerom budú poberať aj členské štáty? No other questions? If you could have a, your, and, and remarks authors and, and the Paldies par papildus jautājumiem. Uh, misters. Ďakujem pekne za všetky položené otázky. Odpoviem na pánovi ministerovi a pani Virkonen. Vy ste hovorili o horizonte 2020 a FSI, no ja by som chcela ešte raz zdôrazniť, že v týchto otázkach bude potrebné nájsť kompromis. Lotyšské predsedníctvo, ja sama, aj kolegovia z iných odvetví, robia všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili, že horizont, peniaze z horizontu 2020 budú použité, pokiaľ je to možné, v tých oblastiach, ktoré majú vplyv na výskum, vývoj a inovácie. tejto oblasti musíme naozaj úzko spolupracovať a budeme na to potrebovať aj vašu podporu. Pokiaľ ide o otázku pána Ransdorfa, e, ktorá sa týkala Galilea a jeho možného využitia, chcela by som vás upremiť vašu pozornosť na to, že toto skôr spadá do portfólia môjho kolega E, môjho kolegu z Ministerstva pre telekomunikácie. On sa tomu bude venovať a bude to riešiť e, s relevantným výborom, ale ja samozrejme vašu otázku posuniem smerom na ňo. No a potom ešte jedna vec, pani Verkonen sa pýtala na konkurencieschopnosť univerzít. Tu je samozrejme opäť prepojenie medzi vzdelávaním, eh, vedou a výskumom. My v lotišskom predsedníctvu sa k tomu staviame tak, že potrebujeme eh, významnú štruktúrálnu reformu v každom členskom štáte a musíme si byť plne vedomi toho, že je schopnosť našich inštitúcií vyššieho vzdelávania eh, vyžaduje spoluprácu v jednotlivých krajinách. tým sa nám podarí prispieť aj k hospodárskému rozvoju našej spoločnosti, pokiaľ sa nám podarí takto prepojiť spoluprácu v, v rámci jednotlivých inštitúcií. Bolo mi veľkou cťou byť medzi vami e, a odpovedať vám v mene Lotyšského predsedníctva. Budeme samozrejme pokračovať v našich snách a do, verím tomu, že aj spolu s predsedníctvom, aj vďaka vašej práci sa nám podarí zabezpečí, že to, čo robíme, nie je len to, tak povedať, wishful thinking, ako hovoril jeden z našich kolegov, ale že sa nám to podarí pretaviť do reality, že sa nám podarí docieliť prvky, vďaka ktorým bude Európa viac konkurencieschopná, čo je životne dôležité, pokiaľ chceme vytvárať pracovné miesta. Vidím, že ste naozaj vážne zobrali všetky pripomienky, ktoré tu zazneli. Máme teraz pred sebou vyše 5-mesačnú spoluprácu. Aj my samozrejme veríme v dobré vzťahy a veríme, že sa nám podarí naplniť všetky naše očakávania počas vášho predsedníctva, pretože vy sa naozaj venujete veľmi dôležitým témam pre náš e, výbor. Výskum, vývoj a vesmír. Ďakujem vám pekne. Thank you, colleagues. Kolegovia, ďakujem za e, vaše pripomienky, za vašu aktivitu v diskusii. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Prvá ako si robíme prestávku na obed. Európska stratégia energetickej bezpečnosti. 5. novembra 2014 sme zorganizovali vypočutie na výbore ITRE. Prvá výmena názorov na túto tému prebehla 3. decembra 2014. A dnes by som rád vyzval spravodajcu, aby predstavil svoj návrh správy. Pokiaľ viem, tak ten návrh správy bol už hotový pred e, Vianocami, čiže tieňoví spravodajcovia a ďalší e, poslanci, ktorých to zaujíma, budú mať príležitosť vyjadriť svoje stanoviska k tejto dôležitej téme v súvislosti s návrhom spravodajcu. Spravodajca, ako dobre viete, je náš kolega z Litvy, Algirdas Saudargas. Takže, pán kolega, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Ako ste spomenuli, táto správa bola navrhnutá a bola dostupná už koncom minulého roka. Ja by som vás na začiatok chcel upozorniť na niekoľko všeobecných pripomienok. Ako vidíte, podľa štruktúry a názvov kapitol správy, respektíve návrhu správy, prvý názov, prvá kapitola sa nazýva k Európskej energetickej únii a potom sme to rozdelili na dve časti. Vnútorný a vonkajší rozmer. Ja sa domnievam, že je dôležité to takto rozdeliť, pretože vnútorný rozmer znamená tie oblasti, ktoré v EÚ môžeme urobiť sami v rámci našich členských štátov. To sú už staré témy, o ktorých sa hovorilo veľmi e, veľa krát na pôde Európskeho parlamentu a je to isté pokračovanie našich politík. No a ten vonkajší rozmer, ten je v istom zmysle spôsobený nedávnymi udalosťami a krízou mm, na východe, krízou na Ukrajine. Ako sme už o tom hovorili, je to pohyblivý cieľ, pretože budeme hlasovať o správe, ale tedy už bude zima za nami. Takže pokiaľ hovoríme o krátkodobých úlohách, tak by sme mali revidovať stres testy, ktoré poskytla komisia a dospieť výsledkom. No my sme sa sústredili na budúcnosť na nástroje, ktoré by mali byť dostupné na tom, aby sme mohli implementovať energetickú bezpečnosť bez ohľadu na to, aké úlohy pred nami budú stať. Čiže v prvej kapitole, ako som hovoril, hovoríme o tom, že sa domnievame, že energetická únia by mala brať do úvahy tento kontext a tento nástroj, pretože energetická bezpečnosť je okrem konkurenceschopnosti a udržateľnosti jedným z hlavných pilierov budúcej energetickej únie. A to je ďalší pohyblivý cieľ, pretože vieme, že komisia v tejto chvíli na tejto téme pracuje. Čakáme paralelne s diskusiou o tejto správe, čakáme, že komisia e, vypracuje do jary oznámenie. Takže toto je zázemie externého rozmeru, pretože energetická bezpečnosť nespočíva len v diplomácii sused, so susedskými krajinami. Táto oblasť by mala byť naozaj silne zapracovaná do najzasadnejších otázok. Čiže toto sú hlavné línie stratégie, na ktorú sa zameriavame. Je veľmi dôležité, aby sme si nastavili veľmi jasnú európsku politiku. A Európsky parlament reagoval e, stanoviskom z vlastnej iniciatívy. Je dôležité, aby sme spolupracovali a aby Európsky parlament naozaj predstavoval spoločného menovateľa pre európsku energetickú stratégiu, aby sme boli partnermi v rámci všetkých skupín. Som veľmi vďačný za účasť tieňových spravodajcov. Už na začiatku konzultácií e, sme sa zorganizovali, oni naozaj veľmi, veľmi dobre prispievali a pokúšali sme sa čo najviac pozmeňovacích návrhov zapracovať do návrhu správy. Taktiež sme na viacerých úrovniach konzultovali s komisiou. Takže takto sme pracovali, takto sme sa snažili čo najviac rozpracovať spoločný menovateľ, pretože ten bude predstavovať stabilitu. Ten bude predstavovať bezpečnosť pre súkromných investorov v budúcnosti v rámci dôležitých energetických projektov. No a veľmi stručne sa ešte zmiením o jednej veci. Hovoril som, že Európska energetická únia e, sa musí venovať energetickej bezpečnosti, pretože je to jeden z pilierov energetickej únie. A potom tu hovoríme aj o výsledkoch stres testov a hovoríme o tom, nakoľko je dôležitá koordinácia medzi členskými štátmi. Hovoríme tiež o tom, ako dôležité je plánovať, ale aj zameriavať sa na najzraniteľnejšie krajiny. Vnútorný rozmer je samozrejme veľmi dobre známa téma. Hovorilo sa o nej už viackrát aj na našom výbore. Takže pokiaľ ide o dopyt po energii, to je jeden z hlavných aspektov, zásadných aspektov energetickej bezpečnosti. Nie však len jej, ale aj konkurencieschopnosti a udržateľnosti, čo sú ďalšie hlavné piliere energetickej únie. Čiže zmierniť dopyt po energii, to veľmi dobre poznáte. Predpokladám, že diskusia na tú tému bude ďalej pokračovať, pretože e, máme k tejto téme viacero prístupov, avšak spoločný nomina- e, pardon, menovateľ už máme. Ešte raz chcem zdôrazniť, tú prapovodnosť energetickej bezpečnosti je veľmi dôležité, aby sme e, nehovorili iba o zdrojoch, ale o technologických kapacitách. Aj tie musia byť e, zahrnuté do všetkých fáz energetického cyklu. Aj to je veľmi dôležité, pokiaľ vyvíjame energetické technológie. Európa je v tejto sfére silná importujeme zdrojové materiály, avšak v technológiách sme veľmi silní. Plne integrovaný energetický trh to je samozrejme hlavný cieľ Európskej energetickej únie. Tieto otázky však veľmi dobre poznáte. No a teraz k, tej, k tomu externému rozmeru Chcel by som presnejšie hovoriť o dôležitosti diverzifikácie. Avšak nemyslím diverzifikáciou len jednotlivé cesty. Tie, vš- tie musia byť prepojené na uh, spolahlivé zdroje a na spolahlivých dodávateľov. spoločnosti z tretích krajín musia rešpektovať všetky požiadavky legislatívy EÚ. Myslím si, že tieto princípy by mali byť e, zapracované v našom externom rozmere. Vzhľadom na nedávne udalosti sa ukazuje, že pokiaľ ide o dodávky plynu, by sme sa mali oveľa viac sústrediť na infraštruktúry s Norskom, e, na južný koridor, a na stredo, oblast Stredozemného mora. No a posledná otázka je, aby sme hovorili jednohlasne. Občas sa o tom už hovorí, avšak dôležité je, aby sme rokovali, aby sme žiadali od komisie a členských štátov, aby analyzovali túto otázku, aby bola naozaj obsažná, pretože nebude stačiť len hovoriť jedným hlasom je dôležité naozaj mať reálny, skutočný funkčný mechanizmus a dohodu o tom, ako toto poskytovať. Ďakujem vám ešte raz, pán predseda, a chcem sa poďakovať za naozaj úspešnú spoluprácu. Dúfam, že to tak vnímajú aj kolegovia tieňoví spravodajcovia, pretože naozaj hodnotne prispievali k e, práci a ja verím, že tá diskusia bude pokračovať, keď budeme hovoriť o pozmeňovacích návrhoch a budeme spolupracovať aj z e, výboru a celej skupiny. Naozaj všetkým sa chcem poďakovať. Ďakujem spravodajcovi a teraz um, tieňovej spravodajcovia za SND, pán Miroslav Poche, máte 3 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegovi Saudrgasovi za predloženú správu a za spoluprácu, ktorú sme uplynulých mesiacoch podstúpili. Jeho správu považujem za veľmi vyváženú, širokú a obsažnú, avšak napriek tomu si myslím, že v niektorých oblastiach by parlament mohol byť ambicioznejší vo svojich cieľoch. Preto budem hovoriť o piatich oblastiach, v ktorých by sme túto správu mohli viac prehlbiť či upresniť. Prvou oblasťou dlhodobá stratégia či ciele, ktoré v materiále Európskej komisie postrádam, pretože dlhodobú víziu energetickej bezpečnosti EÚ považujem za veľmi dôležitú. Za jasný politický rámec tohto kroku považujem plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Cieľom je dekarbonizácia európskeho hospodárstva, čo by malo prispieť k udržateľnosti a konkurencieschopnosti Európskej únie, ale samozrejme tiež zlepšiť energetickú bezpečnosť. Som veľmi rád, že v správe je špeciálna pozornosť venovaná energetickej účinnosti a prostredníctvom tejto aj riadenie dopytu po energii. Napriek tomu si myslím, že v tejto oblasti by sme mohli zúrazniť niekoľko ďalších tém. Napríklad nielen znižovanie spotreby v budovách, ale aj v komerčných a priemyselných objektoch tento sektor predstavuje významnú časť dopytu po elektrine a zemnom plyne. Stratégia, ktorá presadzuje hlbokú renováciu budov alebo zvyšovanie noriem pre nové budovy, môže výrazne znížiť potrebu dovozu energetických surovín. Preto sa domnievam, že je dôležité zdôrazniť priamu väzu medzi energetickou účinnosťou na jednej strane a energetickou bezpečnosťou na strane druhej, pretože práve úspory energie sú jedno z nákladovo najefektívnejších ciest naplnenia cieľov tejto diskutovanej stratégie. Dôležite sú taktiež obnoviteľné zdroje. V správe sa hovorí o vyššom využití miestnych či domácich zdrojov energie, čo je podľa mňa dôležitá téma. Jedným z princípov stratégie pre energetickú bezpečnosť však musí byť, že nebude z rozporov, v rozpore s prioritami našej energetickej a klimatickej politiky. Využitie našich vlastných energetických zdrojov by malo rešpektovať princíp udržateľnosti a preto by sme mali uprednostniť najmä nízkouhlíkové zdroje. E, a z tohto pohľadu sú nevyhnutné obnoviteľné zdroje energie. Nie je možné sústrediť sa iba na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj musíme brať do úvahy ich využitie pri kúrení, vykurovaní budov či v doprave. Taktiež vítam, že sa v správe hovorí o energetickej chudobe. No ale budem práve v tejto sfére formulovať pozmeňovacie návrhy. Chcel by som, aby sme boli konkrétnejší, aby sme vyzvali radu k tomu, aby pripravila akčný plán, v ktorom sa budú nachádzať opatrenia pre boj s energetickou chudobou. A posledný bod je samozrejme energetická infraštruktúra a potreba túto modernizovať. Pretože tu nejde len o prepojenie národných sietí, ktoré by malo byť cieľom pre fungovanie vnútorného trhu, ale tiež zavádzanie smart grids, čiže inteligentných sietí. Takže týchto 5 bodov by som správe doplnil a chcem sa ešte raz poďakovať spravodajcovi. Ďakujem a teraz Ashley Fox, ECR. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam návrh správy. Chcem sa poďakovať eh, kolegovi eh, Sadergasovi za to, že bol taký pragmatický. Žiadna krajina by nemala čeliť e, narušeniam trhu vzhľadom na ne, nespohlivo zadávateľov. Ja by som chcel, aby e, sa tu zopakovalo, že e, vôľa využívať jadrovú energiu by mala stále spočívať na členských štátoch. Francúzska Veľká Británia budú takúto energiu naďalej používať, iné ako Nemecko a Rakúsko nebudú, ale to sú ich rozhodnutia, nemali by sme sa o tom veno- e, rozhodovať my. E, dôraz na kompletizovanie vnútorného energetického trhu je možnosť, ktorú všetky členské štáty uvítajú. Pokiaľ ide o izolované trhy, krajiny a e, regióny som nových infraštruktúr, nielen zvýši energetickú bezpečnosť, ale aj konkurencieschopnosť a zníži ceny energie, čo je najlepší spôsob, ako čeliť energetickej chudobe. Som však skeptický, pokiaľ ide o cieľ 10 eh, prepojenia eh, interkonekcií do 2020 a 30 do roku 2030. Takéto ciele na prepojenie sú platné pre väčšinu Európy, avšak neberú do úvahy veľké geografické rozdiely, ktoré existujú, napríklad Malta, Cyprus, Spojené kráľovstvo a Írsko. To, možno ste si všimli, sú ostrovy. A teda prepojenie musí e, byť uskutočnené pod e, namorskom dne, čo teda samozrejme bude stať oveľa viac než v prípade Luxemburska. Budovanie energetických infraštruktúr je tiež dôležité plánovanie infraš- vypracovanie, budovanie infraštruktúry, to všetko veľmi dlho trvá. Ja by som bol veľmi rád, aby sme mali cieľ pre tie časti Európy, ktoré nie sú ostrovmi, avšak musíme speciálne zvážiť tie časti Európy, ktoré sú na ostrovoch. Taktiež som skeptický, pokiaľ chceme vyžadovať od, od komisie, aby kompletne podporila energetickú úniu a hovorím konkrétne o odseku 50 zo strany komisie sme nevideli žiadne hmatateľné výsledky zo strany v oblasti energetickej únie. A myslím si, že by sme mali začať volať po kompletizovaní týchto oblastí. Ja si samozrejme uvedomujem, že došlo ku kompletizácii vnútorného energetického trhu, ale myslím si, že energetická únia e, je niečo viac a rád by som si vypočul stanovisko komisie. Pokiaľ ide o spoločné investície či nákupy, o tom sa veľa hovorilo, Jedným z dôvodom, prečo sme e, zraniteľní, je, že e, členské štáty majú dlhodobé zmluvy s Ruskom, avšak Rusko nie je um, dôveryhodný či spolahlivý obchodný partner. A neviem, či by sme boli bezpečnejší, keby sme mali jeden obrovský kontrakt s Ruskom, než šesť malých. Možno sa cítite teraz bezpečnejší, možno máte trošku lepšiu cenu, avšak to podľa mňa nezabráni pánu Putinovi zavrieť koutík na plyne, keď sa mu to bude hodiť. A ak dovolíte, pán predseda, ešte by som rád hovoril o medzivládnych dohodách, ktoré ex ante a ex pod udelujú mandát na analýzu komisie a ja si spomínam, ako sa vyjadril minulý parlament o medzivládnych dohodách. Bol to pán Karin z dánskeho predsedníctva. Parlament sa pokúšal pozmeniť samotnú myšlienku, vtedy to neprešlo a ja pochybujem, že to prejde teraz. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Prosím vás, kolegovia, držte sa rečníckého času. Je to dôležité. No, aby som zodpovedal vaše pochybnosti či otázky, na budúci týždeň bude mimoriadná schôdza výboru e, ITRE, bude to v pondelok a bude tam podpredseda Európskej komisie pán Maroš Ševčovič, ktorý vysvetlí všetkým nám, čo to znamená energetická únia a ako to vníma Európska komisia, ako to chce zorganizovať v najbližším roku alebo dvoch. Čiže budúci týždeň v pondelok mimoriadná schôdza. Tam sa dozviete všetky odpovede. Ďakujem a teraz podpredseda výboru, pán kolega Peterson za ALDE. Máte slovo. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu na tomto dokumente a kolegom za naozaj dobrú vôľu e, dospieť ku kompromisu v týchto dôležitých otázkach. V správe sa zdôrazňuje zraniteľnosť, ktorá je spôsobená prílišnou závislosťou na jedinom zdroji energie, konkrétne o, hovorím o plyne. A taktiež vítam paralelnú diskusiu o úlohe e, zmierňovania dopytu a akú v tomto môže hrať úlohu energetická účinnosť. Chcel by som zdôrazniť tiež väzbu medzi potrebou zníženia dovozu plynu na strane jednej a benefity efektívnejšieho využívania, e, keď sa budeme zameriavať najmä na otázku vykurovania. Už tu hovorili aj kolegovia o tom, že plynová kríza je v skutočnosti vykurovať sa krízou. A preto jediným logickým dlhodobým riešením je nájsť e, udržateľnejšie, bezpečnejšie, ekologickejšie spôsoby, ako ostať v zime v teple. Nie je to len otázka do, dodávok, ale týka sa aj sociálnych a hospodárskych problémov, ktoré sú prepojené s vysokými účtami za energiu. A taktiež často sú to e, príležitosti pre miestne pra, e, lokálne pracovné miesta v rámci EÚ. Na to by sme sa mali zameriavať a nie na neproduktívne míňanie na samotné palivo. Ja mám niekoľko e, doplňujúcich pozmeňovacích návrhov, e, kde sa snažím predostrieť e, hmatateľné zlepšenia je tu niekoľko kľúčových prvkov v správe, o ktorých by som sa chcel vyjadriť v, obla- v oblasti pre energetickú úniu. Ja si myslím, že energetická únia v kontexte e, správy e, e, správne zachádza až za rámec európskeho plynového, európskeho plynovej siete. Musíme však byť realistickí a, re, a uznať, že energetická únia bude vyžadovať veľmi ve, oveľa vyššiu koordinovanú správu opatrenia energetickej účinnosti by mali byť naozaj e, číslom jedna, pretože e, pomôžu k zvýšeniu inovácií. Avšak chcel by som, aby sa viac e, zdôrazňala, striktná implementácia existujúcej legislatívy. Najmä by sme mali revidovať vnútroštátne plány týkajúce sa energetickej efektívnosti. Pokiaľ ide o produkciu, výrobu energie, tak to je jasné, že tu máme rôznorodé stanoviská, ktoré sa týkajú energetického mixu. E, jednotlivé členské štáty budú voliť iné zložky, avšak je jasné, že najbezpečnejšie zdroje energie sú udržateľné, preto potenciál obnoviteľných zdrojov energie netreba podceňovať. Dúfam, že naďalej budeme takto úzko spolupracovať na tomto dokumente s spravodajcom a stieňovými spravodajcami a dúfam, že sa nám podarí dospieť k dohode na túto tému. Ďakujem pán kolega Neoklis Silikiotis za GUE. Ďakujem pán predseda. Ďakujem, chcem sa poďakovať pánovi Sadakisovi za tú spoluprácu aj za GUE musíme zvýšiť našu bezpečnosť, našu energetickú bezpečnosť, pretože energia je základné ľudské právo. Takže musíme mať k nej všetci rovnaký prístup a nemali, nemala by nastať energetická chudoba. Musíme proti nej bojovať, je to nová téma a nás vo všetkých regiónoch v Európe je pozitívne, že sa tu všeobecne odvolávajú na energetickú chudobu, no nie sú tu konkrétne návrhy, ktoré by mohli prispieť k vyriešeniu tejto témy. E, boj pre boj s energetickou chudobou musíme zastaviť všetky neoliberálne politiky a musíme mať politiky, ktoré podporujú sociálny rast a e, viac štátnej kontroly a viac verejnej infraštruktúry. Ešte e, ďalšia vec, ktorú treba spomenúť, je, že e, nie sú opatrenia na zastavenie izolácie štátov a regionov od energetických sietí. Nie je to len Cyprus, je veľa e, regionov v Európe, ktoré sú izolované od veľkých energetických sietí. Ďalej, e, jedna dôležitá vec, ktorá bola zanedbaná, je skutočnosť, že tam nie je žiadna odvolávka na možnosti využívania e, zásob pri zemného plynu v východnej Európe a hlavne e, v výlučnej ekonomickej zóne Cypru. V našej správe sme mali mať odvolávku na akčný plán, aby zo Stredomoria e, bolo centrum, e, z ktorého e, by bol koridor do východnej Európy a EU by e, mala financovať infraštruktúru zemného plynu v tejto oblasti, aby posilnila energetickú bezpečnosť pre geostrategické, ale aj ekonomické dôvody. Je e, to veľmi dôležité, aby naša únia e, tam bola prítomná e, vo, všetkých, vo všetkom vývoji v východnom Stredomorí a s týmto účelom by mala príjmať iniciatívy pre väčšiu spoluprácu so všetkými štátmi východného Stredomoria, nielen s e, Cyprom, Izraelom, Egyptom, Libanonom. E, je to dôležité a to chcem e, zopakovať, aby sme mali, aby EU prispela, aby dosiahla miera ekonomickú spoluprácu, ktorý by pomohol ľuďom, aby mali prospekt tejto oblasti. A ďalej treba povedať, že jadrová energia je veľmi nebezpečná aj pre mierové využitie pre ľudí a životné prostredie a preto jasne nesúhlasíme s touto správou. Nakoniec predložíme pozmenujúce návrhy e, tým smerom, ktoré som povedala a teším sa na diskusiu a dúfam, že sa nám podarí ďalej posilniť tú správu. E, Benedek. Ďalší je kolega Benedek Javor za Zelených. And... Ďakujem, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať nášmu spravodajcovi za e, veľmi e, hodnotný návrh správy. E, myslíme si, e, že návrhy komisie majú e, dlhý e, zoznam e, nedostatkov a keďže sú tu isté chybajúce body alebo prvky e, návrhu stanoviska, ktoré treba ešte posilniť, počas našej budúcej spolupráce. A, e, sme veľmi radi, že prvý bod toho návrhu stanoviska je o znižovaní e, dopytu a spotreby energie, pretože energetická efektívnosť e, je najdôležitejšia. Musíme na to budovať E, miesto toho, aby sme stavili e, novú infraštruktúru pre fosílne paliva. Musíme budovať na energetické efektivnosti. Mm, je tam veľa konkrétnych e, návrhov, no ešte konkrétnejšie návrhy musia uznieť v tom stanovisku. Z časti v stavnice a financovaní investícií do energetickej efektivnosti a tiež systémy využívania obnoviteľných zdrojov pri chladení a kúrení toto sa e, podceňuje, pretože to sú dôležité e, body, kde môžeme do, zabezpečiť energetické efektivnosť. Tiež musíme vidieť e, jasné a prísne vyhlásenie o no, plnom hodnotení energetické efektivnosti a existujúcom naredení o energetické efektivnosti. Veľký počet štátov nesplní existujúce ciele to regulácia, to je jedna z najdôležitejších problémov v európskej energetike asi najdôležitejší nedostatok toho návrhu stanoviska je úloha obnoviteľných zdrojov. Podceňuje sa úloha a dôležitosť, e, význam obnoviteľných zdrojov. My navrhneme, aby sa venovala samostatná kapitola obnoviteľným zdrojom, ich šiestňom využitiu, ako ak ich môžeme používať a financovať. No a to tiež potrebuje investície nielen do infraštruktúry fosílnych zdrojov, plynovodov a prepojenie, ale tiež investície do múdrych sietí a tiež riadenie dopytu po energie. Bez investícií do múdrych sietí a bez investícií do riadenia dopytu po energii nedokážeme vytvoriť e, stabilný energetický systém v Európe e, vrátane väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov. Čo sa týka domácej e, výroby energie myslíme, že je dôležitá. Je to dôležitá súčasť riešenia energetických problémov, ale každý projekt e, pre domácu výrobu energie musí byť v plnom súlade s e, nariadeniami a predpismi pre ochranu klímy, životného prostredia a cieľmi pre EU. Je nedostatočno len technicky prepojiť e, energetické systémy v EU a musíme tiež e, zharmonizovať právne prostredie a musíme e, zabezpečiť spoluprácu pri regulácii siete sieti a bez toho e, samotné prepojenie infraštruktúry nestačí. Budeme mať ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy, no vyprečal mi čas. Budeme pokračovať v dobrej spolupráci so spravodajcom. Tamburano. Ďakujem kolega Dario Tamburano za EFDD skupinu. ringraziare il relatore Saudato. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, s um, pravdajcovi za jeho prácu a jeho spoluprácu a jeho spôsob, akým vypočul všetky politické skupiny a mnohé z našich vstupov boli zahrnuté, takže ja sa zamriam na to, čo podľa nás tam chýba myslíme si, e, že e, by sa vytvorila stratégia energetickej bezpečnosti a preto je treba zapojiť občianskú spoločnosť. E, ľudia ľudí a obce. Myslíme si, že nie je možné mať demokraciu bez energetickej bezpečnosti. Žiadna demokracia nemôže existovať bez nezávislosti e, vo voľbe e, zasobovania energiou. A som rád, že spravodajca sa snažil zohľadniť e, túto poznámku vo svojej správe. E, Cituje celý rad európskej legislatívy, ktorá však žiaľ ešte nie je upatelná e, v e, celom rade členských štátov. E, Odolnosť sa musí stimulovať zo spodu prostredníctvom zodpovedajúcich opatrení. Občania a spoločnosť e, sa musí podporovať e, pri Ehm, tvorbe novej spolupráce v oblasti energetiky a musia sa informovať o e, miestnej ehm, praktike, ktorá vedie k nezávislosti od dodávok energie. Musíme tiež e, pracovať na boji proti energetickej chudobe. E, mali by sme mať minimálnu kvotu energie, ktorá by sa zaručila za nízku cenu a tiež treba zvyšovať energetickú účinnosť v bytových domoch a Um, priemyselných objektoch. A tým sa um, zvyšuje domáci dopyt po energii, hlavne po energii z plynu. Čo týka energie, e, je um, to dôležitý zdroj, ktorý nám pomôže v energetickej transformácii v budúcnosti, ale nemôže to byť jediný záujem nášho návrhu. Mali by sme e, sa e, založiť na Eh, viac, využívanie zdrojov z eh, energie, ktorá eh, ne tvorí odpad. Voda, vzduch nemá hranice, teda emisie CO2 a rizika znečistenia sa budú týkať všetkých oblastí európskeho kontinentu. A Tiež súhlasím s diverzifikáciou zdrojov, ale nesúhlasíme s nadkapacitou, keď e, to predstavuje odstraňovanie zdrojov a investície v oblasti obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ chceme bezpečnosť, tak decentralizovaná e, výroba energie z obnoviteľných zdrojov je naozaj tým riešením. Tiež si myslíme, e, že obchodná vojna s Ruskom nie je rozumná a nie je v záujme európskych občanov. Nesúhlasíme s tým, že by sme mali stratiť toho najdôležitejšieho dodávateľa plynu. Samozrejme, e, treba rešpektovať európske pravidlá z tretieho energetického balíčku. A na záver niekto hovorí, že e, pokles e, energetických cien je bežný jav, ktorý nám umľahčí riešenie energetickej bezpečnosti. My si však myslíme, že um, tento pokles cien ropy nebude trvalý a musíme konať rýchlo. Ďakujem, teraz majú e, slovo tieňoví spravodajcovia, všetci ďalší členovia na dve minúty. Každý. Kolega Hockmark má prvú, prvý slovo. Um, uh, two. Ďakujem pekne. Mám um, dve hlavné úvahy. Um, prvá sa týka závislosti. E, myslím si, že je treba rozlišovať medzi e, všeobecnou závislosťou e, na dodávke energie, ktorá môže byť neistá a závislosť na energii pre, e, od niekoho, kto nie je bezpečný, pretože v skutočnosti e, Rusko rozvíja stratégiu s využitím energetických zdrojov ktorá využíva um, politiku destabilizácie a myslím si, že je dôležité um, tieto veci uh, odlišovať a um, posudzovať ostatne, pretože to uh, spôsobuje závislosť na Rusku. Po druhé, to je uh, vnútorný uh, trh. Uh, myslím si, že je dôležité, aby sme mali uh, fungujúci vnútorný trh e, a aby sme sa zbavili e, tých e, častí, ktoré regulujú celý trh, lebo ináč nebude fungovať konkurencia, je dôležité budovať prenosové sústavy a zriadiť elektrické siete, čo je dôležitá stratégia, pretože v elektrickej sieti môžeme využívať všetky rôzne energické zdroje, ktoré rozvíjame v EÚ. Myslím si, že je dôležité to, čo hovorí e, spravodajca s e, výrobou z jadrovej energie, ale e, je dôležité zvýšiť jej potenciál a v niektorých státoch to robia opačne s dôsledkami nielen na klimatickú politiku, ale aj bezpečnostnú politiku. Takže um, treba uh, diverzifikovať, aby sme mali menšiu uh, závislosť od uh, um, tých dodateľov, ktorým nevríme a ďakujem teda spravodajcovi a rád si budem diskutovať a prispiem k tomu. Ďakujem, kolega Gürk. Ďakujem, pán predseda. A chcem sa um, predovšetkým poďakovať spravodajcovi za e, vyvážený na dobré stanovisko, e, má dobré, dobrú struktúru a, e, a čo, čo sa týka vonkajšieho aj vnútorného rozmeru. A e, nakoniec e, e otázka e, z e, zníženia závislosti je dôležitá a myslím si, že e, sa tu ohrozuje e, energetická bezpečnosť e, a prepojenie sa môže zabezpečiť len, keď sa bude investovať do infraštruktúry. Nemôžeme pripustiť, aby niektoré členské štáty porušovali pravidlá a neumožnili obojsmerný tak plynu. E, mali sme ostať pri vonkajšom rozmere. Musíme e, tu vyzvihnúť úlohu e, zahraničných služieb EÚ. Teraz ešte musím spomenúť jednu vec energetická izolácia budov e, streda a východov e, európskej štáty tu majú veľký dopyt a potrebu e, pre zlepšenie a treba vylepšovať energetickú efektívnosť budov a asi 40 použi tých energií možno usporiť zlepšenie lepšou izoláciou a zvýšením efektivity. A ja um, dúfam, že naše návrhy a mm, pripomienky budú dobre zohľadné. Muchas gracias, eh, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa uh, chcem poďakovať spravodajcovi za um, prácu, ktorú vykonal uh, kľúčovým spôsobom, ktorá pred sebe je jednu z najväčších výziev pred EU, uh, ktorá sa zohľadnila po ukrajinskom konflikte. Myslím si, že parlament musí byť o trošku ambicioznejší v oblasti energetickej bezpečnosti a preto predložím pár pozmeňujúcich návrhov v následujúcom zmysle. Myslím si, že e, treba e, klas väčší dôraz na potrebu e, pokrúčiť k ekonomii s nízkymi emisiami CO2, aby sme tiež znižili našu závislosť na fosilných palivách. V súvislosti s tým obnoviteľné zdroje energie zohrajú kľúčovú úlohu a preto tá správa by mala byť ambicioznejšia eh, čo sa týka dôrazu na to, aby sme eh, naplnili ten cieľ znižovania závislosti a emisí a využila eh, túto príležitosť na tvorbu kvalitných pracovných miest. Mali by sme byť ambicioznejší v oblasti energetickej efektivnosti a plniť cieľ, ku ktorým vyzval parlament, aby sme znižili E, spotrebuje 40% a nie o 27%. A e, tiež by sme mali e, prelomiť izoláciu oblasti ako je Iberský polostrov alebo po Baltie. Myslím si, že potrebné vyzvať k tomu, aby sa určili priority pre budovanie infraštruktúry a ich prepojenia v rámci Junckerovho plánu. Nakoniec by viac ako 54 eh, eh, miliónov Európanov eh, trpí energetickou chudobou. Je to mm, absolútne nepriateľné. Myslím si, že treba vyžadovať, aby táto komisia prijala plán globálnych krokov, ktorý bude ukladať našim štátom povinnosť dotovať potrebné mm, prepojenia, aby sa zredukovala energetická chudoba, ktorá existuje v EÚ.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 Európska únia sa veľmi venovala energetickej bezpečnosti v roku 2009. Vtedy došlo k e, porušeniu dodávok a na základe toho vyvstali nejaké návrhy, avšak mnoho z nich, alebo skoro žiadna, nebola transformovaná do činov. No a teraz o tom hovoríme znova, čo je síce dobré, ale treba si pripomenúť, že minulý rok e, už sme mali mať funkčný vnútorný trh, avšak nie je to tak. E, a tento rok musíme e, pozostaviť energetické ostrovy, avšak neviem, či to bude e, skutočnosť. Teraz vyberáme e, projekty európskeho záujmu. Avšak treba brať do úvahy špecifika jednotlivých členských štátov. Hovorili sme iba o jednom termináli, tekutého plynu pre baltické krajiny. No ale keď začneme tento terminál budovať, bude e, možno funkčný najskôr o 15 rokov. To však nie je kompatibilné s cieľmi v oblasti energetiky. Preto sa členské štáty pokúsili vy, vyvinúť tieto e, nástroje na svoje vlastné náklady. E, čo však samozrejme neposilňuje európsku energetickú bezpečnosť. Takže keď hovoríme o energetickej bezpečnosti, musíme zdôrazniť, že je potrebné chrániť citlivé miesta, ako napríklad jadrové elektrárne. To sú veľmi citlivé miesta, ktoré môžu čeliť teroristickým útokom a myslím si, že EU by mala predstaviť konkrétne návrhy v tejto oblasti. Myslím si, že investície do jadrovej energie by mali byť jednou z priorít v budúcnosti. A Európska komisia by mala zohrávať dôležitú úlohu práve v tomto sektore. E, teraz poproše... Teraz požiadam pána Adama Girkova, aby sa vyjadril bardzo wysoko. Ďakujem pekne. E, veľmi si cením e, ten návrh správy, o ktorom dnes diskutujeme a súhlasím s spravodajcom, e, že Energetická únia sa musí hlavne opierať o tie tri piliere energetickú bezpečnosť na prvom mieste a potom konkurencieschopnosť a vyváženosť. Autor, pán Algerdy Saudargas, presne e, e, určil tú hierarchiu priorita, a to je v prvom rade energetická bezpečnosť. E, Európa má tu príležitosti strategické aj hospodárske a preto v druhom bode my chýba um, potvrdenie alebo zdôraznenie, eh, ktoré sa týkajú používania a využívania miestnych zdrojov, eh, vrátanie um, eh, uhlia alebo ďalších energetických médií, pretože načelom bude, že v čase um, mieru alebo bezpečných časoch budeme mať um, dodávky energie a zrazu sa prerušia a potom bude chýbať um, plyn, aj e, uhlie a energetická bezpečnosť. O tom sa aj presvedčili Nemci, e, ktorí e, vypli atomovú energiu a museli žiaľ opäť spustiť výrobu energie z hnedého uhlia. Energetická bezpečnosť je hlavne nezávislosť od dodávok a prúznosť sieti a dodávok a rozlišovanie a rôznorodé zdroje dodávky energie. A e, ďalej, čo um, sa uvádza v správe energetická efektivnosť, je to e, dôležitý problém a ide o e, účinnosť, efektívnosť e, v koncových užívateľov aj e, v, e, v ďalších stupňoch dodávky a mne to chýba niečo, mám navrh, e, aby sme e, vrátili do e, o energetickej efektívnosti, aby sme tam opravili otázku energetickej efektívnosti. Ďakujem za vašu výpoveď, kolega Benstein. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Musím sa poďakovať pani Sargasovi za jeho výbornú prácu. On mm, trafil koniec po lavičke jeho správou. S radosťou vidím, že návrh správy pokrýva e, obe e, opatrenia, aj opatrenia e, pre energetickú efektívnosť, aj pre riadenie dopytu. Takže dobre, že máme tieto dve kapitoly a tiež si myslím, e, ako pán Sagas e, spomenul, e, ďalkové vykrovanie je dôležitý nástroj pre zniženie energetickej spotreby. Ďalkové vykrovanie je dobré v mestských oblastiach, ale otázka je, či to je vhodné aj na vidieku. Napríklad teplné čerpadla môžu prispieť k veľkej úspore plynu a keď budeme viac využívať teplné čerpadla, zlepšíme energetickú bezpečnosť, to je jednoduché. Keď e, nahradíme e, ruský plyn, tak e, budeme e, zlepšovať energetickú bezpečnosť. Ako som počul, tak na to treba len 54 tisíc e, teplných čerpadiel e aby sme nahradili ten ruský plyn, e, ktorý teraz dovažujeme, takže nakoniec by sme mohli možno zahrnúť teplné čerpadlo, ako aj ďalko vykurovanie a ďalšie dobré opatrenia. Ďakujem za vaše pripomienky, pán Kofot. And thank you to the, uh... Ďakujem, pán mm, predseda. Hm, ďakujem hm, spravodajcovi za hm, zaujímavú správu. V prvom rade tu ide o zabezpečenie nezávislosti v energii v energetike pre Európu, to je dôležitá úloha. V tejto správe mám dve pripomienky. V prvom rade treba zvrazniť energetickú efektívnosť ako súčasť zaistného riešenia tohoto problému a napríklad bude 10 sa uvádza, že mesta sú dôležité a mesta sú najviac dôležité. Môžu e, spotrebiť energiu v Európe, ale myslím si, že mali by e, sme e, to spomínať e, e, múdre mesta. E, myslím si, že e, investície do modrého využívania energie sa tu nespomína, ale dôležité je ďalko vykrávanie aj teplné čerpadla tiež e, Eh, je to eh, príležitosť, eh, aby sme do toho zapojili nielen obce, ale Ďalej, čo sa týka prepojení, sa tu spomína, že dôležité budú cezhraničné prepojenia, ale aj v štátoch v Európe sú veľké problémy, ktoré narušujú Eh, naplnenie eh, spoločného trhu pre energiu. Preto by sme eh, mali zdôrazniť tie úzke miesta medzi štátmi a v rámci štátov a ďalej obnoviteľné energie a slnečné energie sú geopoliticky isté a bezpečné, mali by sme to zdôrazňovať. A v tejto správe e, nezvorazňujeme všetky e, prínosy e, takéhoto zdroja energie, ktorú tu môžeme vyrábať. <clears throat> A ešte máme veľký potenciál pri výrobe energie z vetra. Ďakujem, pán Salnato. Grazie Presidente, mi complimento anch'io con il relatore e non ripeto. Ďakujem, ja blaželám spravodajcovi Nebudem opakovať veci, ktoré tu odzneli. Ide o výbornú správu. Mám tu e, dva body, jeden technický a ďalší e, je všeobecnejší. A e, je dobré, že sa o tom hovorí, no bolo by dobré, keby tam bol aj e, špecifický bod o plynovej sieti v Európe a o vzájomnom prepojení a o tom, aké ako inteligentnejšie využívať tieto záležitosti, pretože sa to tam len eh, tak spomína, ale eh, chyba eh, tam špecifický bod. A um, druhá otázka je všeobecnejšie povahy a súvisí s politickou uh, stratégiou. Bode 3 sa hovorí, že Rusko nie je spolahlivý partner. Celý dokument o tom hovorí, pretože ten dokument je reakcia, pretože tá reakcia e, na e, krízu na Ukrajine a po e, konaní Ruska nás znešťuje, že či budeme dostávať dodávku plynu. A zdá sa mi, že ten bod nie je dosť silný a navyše je podľa mňa nesprávne umiestnený. Ja by som pristúpil na takú diplomatickejšiu definíciu a to zúraznil by som príčiny, prečo je nutné eh, vytvoriť eh, úniu, ktorá by eh, zaručila energetickú bezpečnosť. Žiadal by som, aby sme vytvorili iniciatívu, ktorá by zaručila, že Rusko sa stane udržateľný a spolahlivý partner a nevyhlasoval by som tu niečo, čo neprináša žiadny praktický dôsledok. A to tvrdenie, že teraz Rusko nie je volali partner. Myslím si, že to treba formovať tak, aby sme získali pozitívny výsledok a nie tvrdiť, že ten negatívny výsledok je nevyhnutný. Predre? είναι πολύ σημαντική υπόθεση η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Takže táto energetická únia a jej stratégia je veľmi dôležitá práve aj autonómia EU a z samozasobne je dôležité hlavne v súvislosti s problémom na Ukrajine, ale je veľmi dôležité, aby sme teraz našli riešenia a tiež spustili iniciaty investície do energetiky a v tejto súvislosti je dôležité, aby sme mysleli dôležité posolstvo. Existuje tu alternatíva, existuje tu riešenie a to, že teraz eh, využijeme mm, priestor východného Stredomoria a tu Môže napríklad Grécko, Cyprus a Izrael niečo spolu podniknúť. E, mohol by to byť strategický sektor pre energiu a môže to byť tiež vzniknúť prístup k Blízkom východu a k arabskému svetu. A týmto spôsobom myslím, že bude mať energetické aspekty, ale aj strategické aspekty, ktoré e, sa doplňajú a potom Európa bude prítomná v tomto citlivom regióne, čo sa týka energetiky. Problém Európy je v tom, že nemáme žiadny priamy prístup k vlastným zdrojom energie a preto by sme mohli tu získať prístup, keď mm, tu mm, pripojeneme mm, pripojenku, že treba e, investovať e, v týchto regiónoch a treba e, silnejšie podporovať nové zdroje. Obnoviteľné zdroje sú teraz lacnejšie ako v minulosti a môžu aj obstať v konkurencii napríklad s plynom. A na e, ju e, máme priestor na to, aby sme ešte silnejšie využívali slnečnú energiu a na severe môžeme silnejšie využívať iné formy obnoviteľnej energie, hlavne veternú energiu. No chcem ešte jednu vec e, zohľadniť v tej správe. Bolo by dobré, keby sme tu mali kombináciu aj s Junckerovým plánom. Teda, že v tomto pláne e, môžeme e, dobre podporať investície do energie aj v obnoviteľných zdrojoch energie a pri týchto investíciách môžeme um, znižovať uh, náklady na energiu, energetickú závislosť, uh, zabezpečiť väčšie investície a viac pracovných miest a znižovať energetickú chudobu. A preto myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa preorientovali v súvislosti s právnymi investíciami a takouto preorientáciou e, to môže nastať len, e, keď do toho zapojíme ten Junckerov plán. Dziękuję bardzo. Oczywiście chciałbym... Ďakujem pekne. Chcel by som vyjadriť e, uznanie e, autorovi správy, e, pánovi Saudargasovi, pretože v súvislosti s dokumentom ktorý sme si prečítali, teda Európska stratégia energetickej bezpečnosti. Je to správa, ktorá je rozhodne e, poukazujúca na e, slabé stránky tohoto dokumentu a rozhodne e, opravuje alebo ukazuje správny smer. Ďalšia práca je ja kriticky príspevok k tomuto dokumentu o európskej stratégii energetickej bezpečnosti a ďakujem pánovi Sardar Gasovi, že upozornil vo svojej správe na niekoľko problémov, s ktorými sa musím vysporiadať. Hovoril o bezpečnosti, ktorá musí pozostávať za využívania energetických zdrojov, ktoré majú členské štáty. Hovoril o obrovskom 53% e, najúčasti v celkovom e, využití energie, ktoré pochádza z jedného zdroja a dodávateľa. A to je e, dodateľ, ktorý všetci poznáme, teda Gazprom, ktorý dodáva plyn do EÚ. Pán Sadargac spomenul, že platíme 1 miliardu e, denne e, za energetické suroviny e, zvonka, ktoré majú svetlý vplyv na energetické hospodárstvo. A tiež spomenul Mm, krízu v 2009, aj e, trvajúcu e, krízu na Ukrajine, aj že Rusko je nedôveryhodný a nebezpečný partner pre európske hospodárstvo a hovoril o solidarite ako hlavnom nástroji e, v zásade medzi štátmi, ktoré vyžadujú konania na úrovni spoločenstva. Je dobré, že to spomenul v tom dokumente, ale podľa mňa ešte chyba e, jeden e, najdôležitý aspekt z hľadiska Polska a to, že riešenie týchto všetkých problémov e, potrebuje podporu nových zdrojov, ako napríklad prieskum a ťažba brdličného plynu alebo využívanie takých zdrojov, ktoré nezohľadňujú záujmy eh, Polska, pretože v dôsledku mm, toho v nasledujúcich rokoch eh, dôjde k eh, strate 600 tisíc pracovných miest a zvyšuje nákladov o 40 tisíc, 400 miliard zlotých, teda asi 100 miliard eur. A tieto mm, peniaze by sme mohli získať pre modernizáciu a využívanie európskych zdrojov. Tento dokument nedostatočne e, zdôrazňuje využívanie európskych zdrojov a e, ne e, zdôrazňuje solidaritu z hľadiska Polska. Ďakujeme. Pán Tank. Thank you, Chair. I would like to thank the rapporteur for... Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho správu som rád, že máme priestor diskutovať o nej. Chcel by som však vyjadriť eh, aspoň dve obavy. Zrejme sa ich nepodarí dnes vyriešiť eh, tu na tomto mieste, ale budeme musieť vybíjať tlak na komisiu, aby sa snažila v tomto smere pôsobiť. Poprvé, energetická bezpečnosť a teda bezpečnosť dodávok, to sa vyžaduje strategické rozhodnutia, sú e, rozličné možnosti, ako absorbovať šok na trhoch, e, jednak e, zvýšená kapacita, taktiež inteligentné technológie z hľadiska dopytu a taktiež lepšie prepojenia okrem diverzifikácie. Ja v dokumente Európskej komisie nevidím žiadne dôvody, respektíve žiadne argumenty, ktoré formy E, tejto absorpcie by e, uprednostňovali, podľa mňa je naozaj mimoriadne dôležité jasne si stanoviť, akú stratégiu chceme uprednostniť e, v snahe zabezpečiť dostatok dodávok. Teda chcem, aby sa v tomto komisia presnejšie vyjadrila. Ďalej, po druhé, ešte stále je v členských štátoch príliš veľké množstvo dotácií v oblasti energetiky a to je niekedy v rozpore aj s cieľmi udržateľnosti ekonomiky, ale aj v rozpore s cieľmi energetickej bezpečnosti dodávok. Teda podľa mňa by bolo vhodné, keď si stanovujeme ciele, povedať si otvorenie, že tieto dotácie, niektoré z nich nie sú celkom v súlade so spoločnými cieľmi, ktoré boli stanovené. Otázka dotácií by sa tiež mala diskutovať e, tiež v súvislosti s témou e, dostatku dodávok energie. Ďakujem. Rečníkom číslo 19 na zozname rečníkov. Hovorím to preto, že je to prvá žena, ktorá prehovorí. Nechápem, naozaj to nie je zaujímavá téma pre dámy? Nech sa páči, pani kolegyňa Valean, máte slovo. Otvárate novú éru, tak povediať z našej diskusii. Ďakujem, pán predseda, viete, že ja som mala na starosti e, nástroj spájania Európy ako žena, teda. Už to bol veľmi významný krok. Chcem zablahoželať kolegovi, spravodajcovi, k tomu, že sa mu podarilo vypracovať veľmi dobrý návrh správy. Najmä chcem oceniť jeho stanovisko o e, zrýchlení implementácie PCI a taktiež diverzifikácia zdrojov, čo zníži mieru izolácie niektorých členských štátov a taktiež umožní konkurenciu medzi dodávateľmi a tým sa možno znižia ceny. Chcela by som odporučiť zahrnutie odseku o Európskom fonde a eh, strategických investíciách s cieľom eh, prilákať súkromných investorov eh, pre rozvoj PCI tým, že sa bude maximálne využívať miera finančných nástrojov. Kritéria v tento nástroj SPM Európu môže zabezpečiť e, skutočnú pridanú hodnotu. Taktiež, e, čo sa týka e, kapacít skvapalneného zemného plynu v oblasti Stredozemného mora a východnej Európy, ako aj čo sa týka lepšieho prepojenia suchozemských krajín stredo, v regióne Strednej Európy. Aj toto by sa malo pridať k úsilu diversifikácie zdrojov v pre členské štáty v východnej časti Európskej únie by eh, mohli nahradiť dovozy eh, zemného plynu v takej miere, ako v súčasnosti cenová indexácia veľkoporných cien už znižuje náklady pre spotrebiteľov. Eh, napríklad v severnej časti a taktiež v regióne Veľkej Británie. Vo východnej Európe e, táto možnosť nie je, nie je tam e, táto možnosť handlovať. Teda takto by sme mohli využiť maximálnejšie finančné nástroje a tiež efektívnejšie nakladať s kapacitami v južnej e, Európe a sprístupniť ich aj krajinám východnej Európy. Ďakujem pekne, pani Kumpula na 3. Trošku to trvalo, ako sme sa rozbehli aj my ženy, ale teraz už e, naozaj e, sa púšťame do toho aj my. Myslím, že je dôležité jasne povedať, že e, v súčasnosti musíme poskytovať konkrétne riešenia pre našich spotrebiteľov. Ja mám tiež niekoľko konkrétnych návrhov, čo sa týka zvyšovania a tvorby vlastnej energie. V kapitole by sme mali spomenúť aj úlohu bioenergie, pretože je to z miestnych zdrojov, je s tým spojená nižšia miera emisie uhlíka a taktiež e, to e, vytvára aj riešenia pre biopaliva. Biopaliva vždy nahrádzajú niečo, čo pochádza z ropy a je dovážené. Teda keď hovoríme o energetickej bezpečnosti dodávok, je to naozaj veľmi konkrétne. Tieto technológie už existujú a je ich dosť. Teda Európa by sa rozhodne mala viac angažovať v tomto technologickom rozvoji a pôsobiť relevantnejšie na globálnej scéne. A taktiež sa tu spomína, že v celom životnom cykle energetickej produkcie by sa mala zohľadňovať e, aj fáza budovania strojov a štruktúr. Teda podľa mňa to by sme mali uprednostňovať e, čisté ekologické technológie, tak aby sme boli súčasťou celosvetového trendu. Iné štáty to totiž robia a využívajú aj tento potenciál na rozvoj svojho podnikania. A tým by sme možno e, nemuseli e, dovážať know-how e, zvonku EÚ. Ďalej, čo sa týka energetických sietí, inteligentných sietí, to sa tu už spomína, ale mala by tu byť dostatočná miera flexibility na trhoch a malo by to ísť ruka v ruke v procese plánovania inteligentných sietí a energetických sietí, keď Chceme lepšie prepojiť Európu a zároveň zvážiť, ako zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie, keďže ich stabilita je odlišná v porovnaní s tradičnými zdrojmi. A posledná vec. Chcem spomenúť niečo, čo sa týka Fínska. Máme plynovod z Ruska, jeden. Doposiaľ s tým neboli žiadne problémy, ale je to dosť veľký problém pre veľkú časť Fínska, pretože je to E, veľká krajina a tento plyn sa využíva iba v južnej časti. Teda my by sme uprednostnili aj rôzne iné e, návrhy, ako investovať do energetiky a potom ako to prepravovať do iných regiónov krajiny. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník, pán Zoriňo. Neskôr chcem oceniť usilovnú prácu nášho spravodajcu. Podľa mňa by bolo vhodné spomenúť, že investície do energetiky sú súčasťou Junckerovho programu. Ja predložím príslušný pozmeňovací návrh. Energetické prepojenia sú dôležité pre eh, bezpečnosť dodávok energie. oceňujeme rozhodnutie rady o klimatických zmenách, ale zatiaľ to nie je záväzného charakteru. Myslím, že by sme mali v texte uviesť, že vyzývame komisiu, aby uplatňovala monitorovací mechanizmus tak, aby tieto ciele naozaj boli plnené, pretože keď nemáme záväzné ciele a mechanizmy e, určiť, ktoré krajiny sú problematické a také, že nedokážeme vytvárať stimuly pre tie krajiny, kde je ochota investovať do obnoviteľných e, zdrojov, tak sa nikam nedostaneme. E, teraz dáme slovo zastupcovi komisie. Pani Berzdorfer z Generálnej riaditeľstva pre energetiku, nech sa páči. Ďakujem. Pán Buzek, chcem zareagovať eh, na diskusiu. Najskôr sa chcem poďakovať eh, pánovi spravodajcovi eh, za vynikajúcu správu. Myslím, že otázka bezpečnosti dodávok energie musí byť podrobne preskúmaná a súvisí s energetickou úniou. My súhlasíme s znením správy, tri hlavné ciele zdieľame aj my pozornosť, eh, tak ako to popisujeme aj my v našej stratégii, že krátkodobé opatrenia sú potrebné z hľadiska pokrytia zimy, ale nemali by sme dobrať ani na dlhodobé hľadisko. V našej stratégii, ktorá sa tiež pokrýva v správe, sa uvádza 6 konkrétnych krokov, a to spomenuli viacerí poslanci, zmiernený energetický e, dopyt, e, taktiež okrem iného externý aspekt diversifikácie, hovoríte jedným hlasom a tak ďalej. Toto všetko je naozaj dôležité, aby bolo jasno, že táto téma je mnoho širšia. Taktiež by sme mali predísť situácii, aby na budúci rok v zime boli veci opatrené, preto je dobre pamätať na dlhodobý aspekt. Dve poznámky, ak dovolíte otázka závislosti a dovozov. Spoločne s našou stratégiou v máji sme zverejnili aj štúdiu, kde sa uvádzajú jasné čísla na členský štát a na tretí krajiny, taktiež e, čo sa týka politiky dovozu. 53% našej energie v EÚ pochádza z tretich krajín a to zrejme bude aj naďalej takto. Na druhej strane máme 6 členských štátov, ktoré sú plne závislí od Ruska, od ruského plynu a situácia je dosť odlišná eh, v vnútrozemí EÚ. Niektoré krajiny sú na 100% závislé, niektoré nie. Eh, je dôležité, aby sme sa pripravili na akékoľvek situáciu, aby sme boli schopní reagovať. Čo sa týka Ruska a Ukrajiny, máme dohodu zemného balíčka, veľmi pozorne sledujeme, ako sa to plní. Zatiaľ eh, vyzerá, že všetko je v poriadku. Podpredseda komisie Ševčovič minulý týždeň vycestoval do Moskvy a rokoval tam so svojimi partnermi. A naďalej teda pokračujeme v dialógu. Chceme, aby sa to naplnilo. Čo sa týka celkového politického dialogu s Ruskom, tu bude všetko závisieť od plnej implementácie Minského protokolu a súhlasíme, že všetky pravidlá, ktoré sa vzťahujú na firmy, musia platiť aj pre vnútorný trh. Čo sa týka energetickej únie, pán predseda už spomenul, že popredseda Ševčovič príde na budúci týždeň v pondelok popoludní. Myslím, že naša dnešná diskusia a jej správa e, sú veľmi dobre načasované. Práve preto, že teraz sa rokuje aj o energetickej únii, e, v ktorej je 5 dimenzií, ktoré sú priamo prepojené, ale súvisia s dodávkou energie, taktiež s, e, súvisia s vnútorným trhom energie a tak ďalej, všetkými ďalšími témami o ktorých sa tu dnes hovorilo, Energetická únia a rámcové oznámenie o tejto téme obsahuje týchto 5 dimenzií, taktiež je tam časť o riadení, o správe a e, konkrétne kroky, naozaj presne zadefinované. Zverejníme e, to 25. februára a bude ešte priestor o tom diskutovať dovtedy. Junckerov plán nám pomôže financovať niektoré z týchto investícií, ktoré súvisia s energetickou úniou. Infraštruktúra, ako sa to už spomenulo, je kľúčová. E, taktiež zoznam e, projektov spoločného záujmu e, a ďalšie projekty sú našimi prioritami spoločne s financovaním energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Tento dokument sa bude zameriavať predovšetkým na občanov. Predpokladám, že aj tam teda dosiahneme pokrok. Celkovo sme veľmi ďační za túto správu. Naďalej budeme e, diskutovať o týchto dôležitých témach a popredseda Ševčovič potom e, podrobnejšie priblíži túto energetickú úniu. Ale z dnešných diskusí už máme bohatý materiál a budeme ho hromadiť aj ďalej do budúcna. Ďakujem pekne aj za vaše vyhlásenia. Vážený pán spravodajca, Algidra Saudargas, e, boli ste veľmi poctení v našich e, e, diskusiách a rokovaniach takmer všetci kolegovia podporili vašu správu. Máte vôbec niečo, čo by ste chceli dodať? Isté, že pán predseda. E, Chcem sa naozaj úprimne poďakovať všetkým kolegom za ich prejavy. Naozaj boli veľmi vecné. A chcem sa ospravedlniť, že nemôžem všetkých menovať, ale všetko som zobral na vedomie, budeme na vašich návrhoch pracovať, ostaneme v kontakte, takže prosím, neváhajte sa na nás obrátiť, aby sme mohli diskutovať o vašich návrhoch a prípadných pozmeňovacích návrhoch. Neviem, či mám teraz čas na to, aby som sa vyjadril k niektorým konkrétnym pripomienkám, najmä zo strany tieňových spravodajcov. Na úvod hneď kolega hovoril o dlhodobých e, otázkach do roku 2050. A hovorili o tom aj iní kolegovia, sú to príklady, ktoré uviedli, aby sme sa od jedného konkrétneho bodu dostali k druhému, tak to samozrejme tiež otvorí ďalšie otázky. Budeme o tom spoločne diskutovať aj spolu s tieňovými spravodajcami, čo si naozaj zaslúži e, pozornosť, o čom by sme mali hovoriť, pretože inak samozrejme sa tie témy neustále rozširujú. Niektoré z týchto prvkov v správe sú, No ale samozrejme ja som otvorený zmene znenia, niečo môžeme zdôrazniť. Ďalší kolega hovoril o tom, nakoľko je dôležitá implementácia. No a nebudem všetkých menovať, ale mnoho kolegov sa na túto tému vyjadrilo dôležitosť implementácie už existujúcej legislatívy. To sa v správe uvádza. No ale možno by sme to mali zdôrazniť ešte viac a hovoriť o konkrétnych aspektoch. Isté, my z Litvy sa zameriavame skôr na tie energetické ostrovy a potom sme si vypočuli, že sú tu aj naozajstné ostrovy, ktoré majú problém pretože nie sme ani my z našej strany dostatočne kompetentní, takže iste musíme všetky problémy riešiť na rovnakom základe, tak ako sa tu hovorilo či už o ostrovoch na severe alebo na juhu. Čakám na vaše pripomienky, pán kolega, aby sme následne sa mohli dopracovať ku konkrétnym e, textovým návrhom. Hovorili ste o viacerých aspektoch, o ktorých som sa zmienovala aj ja. Hovorili ste o nových zdrojoch plynu a ropy v oblasti Stredozemného mora. Mali by sme o tom hovoriť. A aké konkrétne prvky by mali byť zahrnuté do textu a konkrétna pomoc by mala byť tiež v texte zmienená. Potrebujeme spoločné stanovisko. Pán Javor sa vyjadril a navrhol konkrétne veci. Samozrejme je pred nami veľa práce. Ja zásadne súhlasím s tým, že všetky tieto aspekty sú dôležité, ale musíme si uvedomiť, nakoľko doširoka sa v tejto záležitosti môžeme púšťať v rámci tohto, tejto správy. Naozaj všetky pripomienky boli veľmi dôležité. Isté o Rusku sme sa veľa dnešnej dobe rozpráva. Opäť sa dá o tom diskutovať naozaj zo široka veľa vecí už tu bolo povedaných, mnoho z nich je v texte zahrnutých, takže ešte raz sa chcem poďakovať iným spravodajcom, komisii, pretože z môjho hľadiska to bola naozaj vynikajúca spolupráca. E, zaznamenal som fantastické príspevky od kolegu Eriksona, od Ediny a od ďalších spolupracovníkov, ktorí naozaj odvedli dobrú prácu a dúfam, že budeme pokračovať e, v ďalšej diskusii na túto tému. Ďakujem, pán kolega. Časová lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov je 12 hodín na obed 28. januára 2015. A ďalšia časť schôdze začne o 3. popoludní, čiže za 2,5 hodiny. Ďakujem vám pekne. Here we are. Sitting here.